Príjemné popoludne. Začali by sme v našom popoludnejšom programe. Sme teraz na bode 19. Konkrétne tu ide o budúcnosť vzťahov EU a KT po roku 2020, teda budúcnosť dohody z Kotonu. Inými slovami, prosím láskavo sa usadte, aj sekretariát. Je to veľmi dôležitý bod. Je to tiež jedna z priorít eh, nášho výboru na najbližších niekoľko rokov. Dohoda z Kotonu o partnerstve je v mnohých ohľadoch výnimočná. Je to rozsiahla dohoda, ktorá pokrýva nielen pomoc, ale aj eh, politickú spoluprácu je právne záväzná a tiež do nej spadajú rôzne štruktúry riadenia. Tiež zemepišná štruktúra je bezprecedentná a partnerstvo medzi EU a AKT vybudovalo mnoho úzkých vzťahov medzi krajinami AKT a členskými štátmi EÚ. Táto dohoda vyprší v roku 2020 a už teraz sa musíme zamýšľať nad tým, ako bude situácia vyzerať po tomto roku, aké sú výhody, nevýhody tejto dohody, či by sme ju zachovať, či by sme ju mali zrušiť, či by sme ju mali nahradiť čiastočne niečím iným. Toto sú teda e, niektoré z tém, ktorým sa budeme musieť venovať v najbližších niekoľkých mesiacoch. Máme naše vlastné parlamentné e, zhromaždenie s našimi partnermi z krajín AKT, z ich parlamentov. Mali by sme teda Ehm, prehodnotiť aj naše vzťahy s nimi, s možnosťou účasti zástupcov občianskej spoločnosti mimo vládok na týchto grémiach. Vypracujeme správu v našom výbore na túto tému. Spravodajca Norbert Neuser je tu prítomný. On nás bude v tomto viesť, ale máme tu aj kolegov z iných politických skupín, ktorí veľmi pozorne sledujú celý vývoj. Máme tu štyroch expertov, ktorí k nám prehovoria dnes popoludní o nosných argumentoch budúcnosti dohody z Kotonu. A máme tu zastupcu DG Devko, ktorý má na starosti koordináciu vzťahu s Európskym parlamentom, ďalej Christine de Pion, ktorá má na starosti panafrické otázky v rámci ESVČ, ďalej Patrick Gomez, ktorý je generálnym tajomníkom eh, skupiny AKT a Gerd Laport, ktorý je zástupcom riaditeľa ECDPM, Európskeho centra pre riadenie politiky rozvoja. Viem, že napísal dokument, o ktorom sa hovorilo na neformálnom zasadnutí Rady ministrov, kde sa pomenúvajú rôzne možnosti budúcnosti um, mm, ďalšej dohody, ktorá bude nasledovať po dohode z Kotonu. Dám slovo našim rečníkom v takom poradí, ako som ich predstavila. Najskôr dostáva e, slovo Vincent z DG Devko na zhruba 7 minút. zamávam ti alebo dám ti nejaký signál, keď vyprší 7 minút, aby bol čas na diskusiu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, dámy a páni. Veľmi ma teší, že sa môžem v krátkosti vyjadriť k aktuálnej situácii, v ktorej sa prejednáva budúcnosť budúceho partnerstva medzi krajinami AKT a EÚ a tiež, že vás môžem informovať o aktuálnom stave vnímania komisie v po veci budúcnosti eh, tohto ďalšieho partnerstva. Ako už povedala pani predsednička, EU a AKT nezačínajú od nuly v týchto vzťahoch. Myslím, že máme výhodu z toho, že môžeme budovať na našich skúsenostiach z posledných rokov a desaťročí tohto dlhodobého partnerstva. A tiež chcem zdôrazniť, aké rozsiahle je toto partnerstvo v rámci dohody Kotonu zahrňa tri hlavné piliere. Politické politickú spoluprácu, eh, teda politický aspekt spoluprácu a obchodný aspekt. V priebehu rokov našej spolupráce sa podarilo dosiahnuť mnoho rôznych výsledkov spolupráce. A teraz sa nastala chvíľa prehodnotiť ďalšie pokračovanie. Situácia je iná aj na strane EU, aj na strane AKT. Eh, prostredie je úplne iné, preto je teraz priestor v rámci vypršenie, českého vypršenie dohody z Kotonu, nové partnerstvo. Celý rad otázok je na stole v tejto diskusii a, a aktuálne sa skúmajú aj na úrovni komisie, aj spolu s ESVČ. Týka sa to teda rôznych tematických oblastí. Ako povedal pán komisár Mimica už viackrát, všetky možnosti sú ešte stále otvorené okrem nulovej možnosti tzv. tá neprichádza do úvahy. My totiž ženom aj od nuly, musíme vybudovať ďalšie pokračovanie na tom, čo už doteraz vzniklo. Mnoho aspektov a mnoho možností však treba pozorne zvážiť a to súvisí s obsahom tohto partnerstva Mm, ako sa kroky prispôsobia aktuálnym aj budúcim výzvam. Ak totiž chceme prispôsobiť to partnerstvo budúcim rokom či desaťročia, musíme zvážiť nielen aktuálnu situáciu, ale aj situáciu o niekoľko rokov napríklad um, vo veci spolupráce, akú spoluprácu chceme viesť e, s partnerskými krajinami, či do toho zapojíme aj krajiny Latinskej Ameriky napríklad, ako teda bude vyzerať toto partnerstvo a taktiež sa to musí vnímať v kontexte novej agendy do roku 2030, agendy udržateľného rozvoja a ciele udržateľného rozvoja, ktoré boli schválené minulý rok v septembri, e, tiež menia prostredie našej spolupráce. Zároveň aktuálne partnerstvo je o mnoho širšie, zahrňa aj politický dialog, aj obchodné vzťahy. Teda všetky tieto témy sa budú musieť preskúmať, e, aj aspekty udržateľného rozvoja, aj spoločné globálne výzvy a problémy. To si bude vyžadovať úzku spoluprácu EU a KT a myslím, že veľmi úzka spolupráca aj na pôde COP21 bola veľmi pozitívnou skúsenosťou. Tiež musíme e, zohľadniť v budúcich partnerstvách, v budúcich vzťahoch e, čoraz e, významnejšie otázky, ktoré si týkajú bezpečnosti, stability a tiež sa musíme zamyslieť nad tým, ako zapojiť do tohto procesu všetkých aktérov aj e, mimovládne organizácie, aj e, súkromný sektor. Teda definícia tohto partnerstva bude potrebná, z čoho bude tohto partnerstvo vychádzať a tiež si musíme uzrejmiť, aký je náš záujem na tomto partnerstve. Je to dôležitý krok v snahe prehodnotiť potom ďalšie následné kroky. Ďalšie otázky, ktoré bude treba preskúmať, eh, sa týkajú formátu tohto partnerstva. Skupina AKT bude musieť určiť formát, ale predsa len budeme musieť eh, preskúmať, aké druhy partnerstva budeme mať eh, s inými krajinami, napríklad najmenej rozvinuté krajiny či severoafrické krajiny alebo iné krajiny v tomto regióne tiež e, prostredie, ktoré musí zahrňať všetkých aktérov, e, zapojenie občianskej spoločnosti, a rôzne nadácie a tiež e, aké budú úlohy parlamentov, teda aké miesto budú zastávať partnery v tejto spolupráci. Ďalšia otázka je, ako budeme spolupracovať Musíme vyhodnotiť, čo dosť posiaľ fungovalo, čo nie, čo sa osvedčilo do budúcna a čo by bolo vhodné vylepšiť, napraviť. To sa týka rôznych aspektov aktuálne prebiehajúcej spolupráce. A tiež budeme musieť preskúmať aj možné ďalšie rozšírenie úlohy jednotlivých regiónov. To platí pre Afriku, ale pre ostatné kontinenty. Aj toto teda bude potrebné zohľadniť. Je na mieste otázka, aké partnerstva s týmito regiónmi by mali existovať, eh, ako sa to bude rozlišovať na rôznych úrovniach, eh, nakoľko sa budú tieto partnerstva doplňať. Toto všetko teda sú tiež súvisiace, dôležité súvisiace témy a ďalej, či budúce vzťahy by mali byť právne záväzné alebo nie. Je tu teda naozaj celý rad rôznych otázok, ktoré budeme musieť e, analyzovať. Komisia sa v tomto procese snaží venovať všetkým otázkám a veľmi oceňuje, ak aj Európsky parlament sa im bude venovať. Čo sa týka procesu, predpokladám, že pán generálny tajemník Gomez nám priblíži proces na strane AKT, ja by som priblížil proces na strane EÚ na strane komisie podľa prístupu eh, lepšej regulácie eh, práve teraz prebieha eh, vyhodnotenie toho, nakoľko bola dohoda z Kotonu úspešná, nakoľko toto partnerstvo fungovalo. Chceme čo najdôkladnejšie vyhodnotiť, nakoľko toto partnerstvo sa osvedčilo. Výsledky tohto hodnotenia sa očakávajú na jar. Ďalej sa očakáva hodnotenie dopadu, ktoré by malo analyzovať výhody a nevýhody jednotlivých eh, variantov budúceho rámca spolupráce medzi EÚ a krajinami AKT. Toto hodnotenie sa teda pozerá späť, eh, pričom hodnotenie dopadov sa pozerá do budúcna, analizuje eh, možné varianty ďalšieho pokračovania súčasťou pracovného programu komisie na tento rok e, je aj odporúčanie komisie, ktoré sa týka definície budúceho rámca týchto vzťahov. Bude sa to schváľovať konkrétne v novembri, toľko teda k samotnému procesu, ktorý prebehne tento rok. A dúfame, že bude mať za následok e, konkrétnu definíciu budúceho partnerstva. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi nám pomáha, že máme predstavu aj o procese, ako ho vníma komisia, teraz zastupňa ESVČ. Ďakujem pekne, im potešením e, vystúpiť po predrečníkovi, po Vansantovi a budem môcť doplniť niektoré politické úvahy a záležitosti, ktoré sledujeme v rámci tejto analýzy. Dovolte mi najskôr povedať, že nedávno prebehla verejná konzultácia, na ktorú zareagovalo tak strana EU, ako aj KT, eh, možno dominovala tá európska odozva, ako som to pochopila, tak eh, bude zverejnený bude zverejnené zhrnutie tejto konzultácie na budúci týždeň. Teším sa na to. Ako povedala tak pani predsednička, ako aj vám sám, teraz sa musíme pozrieť na naše partnerstvo v takom širšom kontexte, hľadom toho, čo sa vo svete zmenilo, ako sa veci posunuli. V súčasnosti vypracovávame globálnu stratégiu EÚ, čiže treba vidieť veci v širšom politickom kontexte Takisto sa musíme pozrieť na ten pokročilý iný kontext, zmenený a ak sa máme opýtať, aký je ten, aká je tá situácia, Vansan hovoril o univerzálnej agende, o SDG, programoch o agende 2030, to je tá zmena situácia pre nás všetkých, lebo je to univerzálna agenda. Otázka klimatických zmien, tá nás bude bohužiaľ ešte istú dobu sprevádzať, budeme sa s tým boriť. Pozrieme sa na rozvoj v Afrike, ako si tam to vyžaduje kroky, tak aby sme stimulovali investície, rozvoj a príležitosti a aké partnerstvo môže najlepšie pomôcť naplniť tie deklarované ciele z tohto pohľadu. Migrácia nás bude sprevádzať. Článok 13 súčasnej dohody je to najlepší spôsob, ako riešiť veci. V súčasnosti rozpracovávame oblasť migrácie viac s regionálnymi zoskupeniami, respektíve bilaterálne. To sú tiež úvahy, ktoré treba vziať na zreteľ ale ďalej e, dohody, ktoré boli paralelné z Kotonu, dohodou z Kotonu, partnerstvo s Afrikou, hlavne v oblasti bezpečnosti, to sa stále zlepšuje, zosilňuje, ale takisto partnerstvo s Karibskou oblasťou, oblasťou Karibiku a takisto troška, možno to, to, to zaostáva, ale predsa len aj z oblasťou Tichomoria. Oblasť e- EPAS, EPASu, EPAS, e, to je vec, ktorá sa týka obchodu a ďalej ambície Afriky, e, pokiaľ ide o kontinentálnu dohodu o voľnom obchode. Istý čas to potrvá, ale podporíme túto myšlienku a potom samozrejme máme aj viacero ďalších momentov. E, niektoré ešte nevieme celkom istotou predpovedať. E, je relatívne jednoduché, nie že by to nebolo intenzívne na prácu a na, úsilie a pozrieť sa do minulosti a pozrieť sa, čo fungovalo, čo nie oveľa ťažšie je robiť tie projekcie a odhady do budúcnosti. Nemali by sme situáciu, v 2016 treba robiť takú projekciu do budúcnosti a tam otázky ako demografia, migrácia, klimatické zmeny sa dostávajú do tej rovnice. Čiže pozeráme sa na veci úplne otvorenými očami. Len jediná vec je vylúčená, ako povedal Vansan, a to je nulová, nič nerobenie, zero option. Ale určite máme priestor, možnosť hm, nadviazať na to, čo sme už urobili E, tam je tá skupina, ktorá za, začala túto prácu a na to sa dá nadviazať, ale samozrejme e, sú to iné krajiny, ktoré by mohli byť súčasťou partnerstva a sú to iné možnosti, ako spolupracovať s AKT a s regionálnymi skupinami. E, musíme si ozrejmiť, ako to všetko do seba zapadá. AKT a A plus K, K plus T a eventuálne iní partnery. Čiže je to e, taký komplikovaný proces. Myslím si, že ďalšia vec, ktorú treba dostať pod kontrolu, to sa treba vysporiadať, vám som to zmienil, ako zabezpečiť, že občianská spoločnosť v tom najširšom zmysle, ako ju zapojiť, aj všetky zainteresované strany, do toho partnerstva. Je stále jasnejšie, vyplýva to aj z konzultácie, zainteresovaných stran alebo verejnej konzultácie, že treba zapojiť samozrejme aj občianskú spoločnosť do tohto partnerstva. Otázka je, ako oni budú sa spolu na formovaní tohto partnerstva. E, ja budem pomerne stručná, pretože sa teším aj na to, čo povie generálny tajomník pán Koms. A je dôležité, keď sa snažíme tvoriť budúcnosť, aby sme neboli nejakým spôsobom obmedzeným v tom našom videní, ale aby sme to posunuli a tak ako povedal Vansan, musíme si zadefinovať, čo chceme vlastne robiť, s kým to je najlepšie realizovateľné a ako to najlepšie posunúť. A potom otázka právnej záväznosti, respektíve nie, to je sekundárna vec. Musíme samozrejme uvažovať nad vecami, ako je politický dialog, to je zakotvené v právne záväznej dohode. Aká je výhoda mať to takto zakotvené a mať to ako zmluvnú povinnosť aj medzi sebou navzájom. A aké sú potom dôsledky napríklad z pohľadu článku 96. To sú veci, ktoré treba domyslieť do dôsledkov. Pokiaľ ide o dialógy v zmysle článku 8, my sme spravili veľmi podrobné posúdenie e, spolu s vedúcimi delegáciami aj s inými členskými štátmi a záver je, že skúsenosti sú pozitívne. Nie je vždy jednoduché e, spustiť takéto dialógy, ale niekedy len samočná skutočnosť, že sa dejú, je to pozitívne a z toho sa dá, na tom sa dá stavať. Takisto sa vyvíjajú, čiže viac a viac sa venujú globálnym záležitostiam, e, kde máme nejaký spoločný záujem a to je pozitívny moment. A po tretie, tie dialógy stále viac a viac, každopádne v skromnom rozsahu, ale my to pozbudzujeme, nabádame, stále viac a viac sa riešia otázky, ktoré sa viažú na problematiku EÚ, lebo treba si spomenúť, že hovoríme o politickom dialogu, že to nie je dialog o krajine, ale s krajinou. A posledná vec, v súvislosti s touto problematikou vám sa zdôraznil potrebu dávať akcent na záujmy. Nemali by sme sa zdráhať e, zadefinovať, toho, čo sú naš, zadefinovať to, čo sú naše záujmy a to platí pre všetkých našich partnerov ako skupinu AKT, ale aj A, aj C, K, aj T, aj iných možných partnerov. Toto zadefinovanie tých záujmov je veľkou výzvou, ale treba ju zvládnuť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Počuli sme komisiu, teraz SVČ, inštitucionálny vstup, tak povediac. A teraz e, za AKT si vypočujeme ich názor. Ako vyzerajú tie diskusie v rámci skupiny pre AKT? Aké je tam vnímanie? Pretože veci sa zmenili za posledných 30 rokov. E, aká je z ich pohľadu tá pridaná hodnota? Ak je tam nejaká? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, možno sa nestotožím tak s tou vašou obavou, že ako to ide na úrovni AKT. E, skôr to, čo povedalo SVČ a z pohľadu tých záujmov. A tie záujmy musíme vnímať ako spoločné. E, AKT, to je tá skupina tých rozvíjacích krajín a Európska únia, to treba vnímať v novom, novej situácii. Multipolárny svet je rozdielny. V 75. tam bola tá dohoda teda v Georgetown, a to je konštruktívny základ pre naše fungovanie, ktoré vychádza z takej tej neprispôsobenej online base. A sú tu dve veci, ktoré boli divané, na ktoré teraz musia ísť do popredia, súvisia s novým ekonomickým usporiadaním, e, medzinárodné ekonomické usporiadanie, ktoré budilo veľké obavy a tým pádom ten globalizačný proces, ktorý práve začal, e, kladie na nás požiadavku, aby sme sa viac sústredili na globálny rozmer, ale do istej miery to nebolo až tak pokročilé, ani keď sme sa na to pozerali v tom zoskupení tých rozvíjajúcich sa krajín, tak to nebolo celkom jednoznačné, čo budem robiť navzájom, pretože my sme hovorili o tom, že treba e, zvládať e, ten vzťah e, medzi Lome a Kotonu, čiže medzi tými troma piliermi obchodu, čiže ten rozvoj, spolupráca a ten politický dialog. Istým spôsobom sa tieto tri piliere ukážu v novom svetle, musíme ich vnímať tak, a musíme aj zohľadniť tú globálnu dynamiku multipolárneho sveta, kde AKT prostredníctvom toho veľvyslanca komunikovala, ako my si predstavujeme transformáciu AKT na tejto oblasti, na to, aby sa stal globálnym hráčom. Na to, aby sme to dokázali, tak nie je dôvod ísť cestou zero zmien, alebo teda žiadnych zmien, my musíme naozaj sa pozrieť, kde tie príspevky boli z globálneho pohľadu a oblasť obchodu je, zaznamenáva vynikajúce výsledky, tam tie zmeny boli naozaj hlboké. Napríklad záchrana toho rokovania, tých rokovaní v Nairobi, teda, ktoré nadviazali na dohu, keď tie Spojené štáty, Japonsko e, prezentovali názor, že Doha, tá rozvojová agenda, že tá má byť hodená bokom a že to treba nahradiť niečím iným, pretože Doha nefungovala a takéto tvrdenia boli spochybnené a my sme videli následne, že Nairobi sa dopracovali, dostali sme sa k takým pozitívnym výsledkom. Napríklad aj na Bali došlo k tej dohode o uľahčení obchodu. Otázka špeciálneho diferencovaného prístupu alebo osobitného diferencovaného prístupu a celá tá otázka obchodu a to, tých príspevkov, ktoré my odvádzame ako zo skupiny 79 štátov v rámci G90, teda to, také veľkého zoskupenia, my sme získali takú silnejšiu pozíciu v rámci VTO ako takéto zoskupenie a samozrejme tam e, rozvoj musí byť kľúčovým aspektom. Samozrejme máme isté obavy, pokiaľ ide o ďalšie nastavenie, pretože e, pokiaľ je vzťahy z EU, nie je to úplne jednoznačné. Najskôr sme museli uspokojiť požiadavky kompatibility zo strany VTO, pokiaľ ide o, mm, o, tie, o, no to, o tie clá a nevidieť teda tieto veci len ako cez prízmu obchodu. E, investície do obchodu e, to nám umožní e, zadefinovať na novo tento pilier, tak je to, jak spomínané, aj v kotonskej dohode, v dohode z Kotonu. A ďalej je tu UFD dohoda za Addis a tam sa objavuje veľmi dôležitý komponent, ktorý sa týka eh, mechanizmu technologického uľahčenia, Technological Facilitation Mechanism. ja povedal to aj generálny tajomník banky Moon v Bruseli. Prečo vnímame tento mechanizmus technologického uľahčenia, facilitácie ako dôležitý? Pretože už nie sme svedkami obchodovania s tými primárnymi komoditami, ten obchod vnímame skôr ako nástroj na to, aby sme sa dostali do tej globálnej hodnotového, do globálneho hodnotového reťazca, aby sme dokázali zvýšiť hodnotu našich produktov. Chceme teda nejakú transformáciu ekonomii, kde ten obchod bude fungovať ako nástroj. Musíme využiť túto silnú stránku. A keď od toho preskočím k iným veciam, k ďalším plusom dohody z Kotonu, to, že sa staneme súčasťou toho výboru pre obchod v rámci Kotonu, to nám umožňuje vstúpiť do tej najväčšej eh, arény obchodnej, teda výmeny obchodnej, čo je Európa. A samozrejme, tam sú isté zmeny formou tých EPA, tých dohod o partnerstve. A samozrejme, tá je možnosť na systematický dialog, čo odráža spôsob, ako spoločné inštitúcie a orgány musia byť, ako musíme byť na nimi uvažované. Na poslednom samite sme povedali, že chceme zostať zomknutí ako skupina a že na diskusiu prichádzame ako suma 79 subjektov takýchto krajín, ktoré sú ochotné obchodovať a ktoré chcú vstúpiť do takejto novej dohody, ktorá musí mať právnu záväznosť. Čiže my sa takto vymedzujeme, chceme mať tú právnu záväznosť, pretože takáto právna záväznosť dá tomu istú predvydateľnosť, e, dáva nám jasný, jasnú predstavu o právach, o povinnostiach o záväzkoch. V takomto kontexte vnímame kvalitatívny základný e, rozdiel v porovnaní s partnerstvom, ktoré je postavené na tom, že budeme spolupracovať. E, právne záväzná dohoda s krajinami BRICS, to si nevieme celkom predstaviť. Tam to bude skôr na takom bazálnom chápaní, ale neviem, prečo by sme sa mali takto angažovať napríklad ako AKT s Brazíliou, Indiou, Čínou takýmto spôsobom. Prečo teda rozlišujeme, e, pokiaľ ide o náš vzťah ako AKT s Európou, ktoré si ho ceníme ako partnerstvo. Myslíme si, že je tam dosť priestoru a dobrého základu na to, aby sme boli a konštruktívni, pokiaľ ide o tie zásady, ktoré vy máte, napríklad boj proti chudobe, e, bojujeme proti chudobe predovšetkým formou obchodu, nie pomocou, nikdy to nemala byť pomoc, ale pomoc musíme vnímať v novom kontexte. Budú menej rozvinuté krajiny a budú krajiny, ktoré sa budú musieť spoliehať na významnú mieru podpory alebo tej pomoci. A sú krajiny, ktorých ekonomický štatút sa mení. A my budeme nesúhlasiť s zadefinovaním ekonomického štatútu krajiny podľa príjmu na osobu, na hlavu. Samozrejme, tu budú diferenciácie a budú tu rozdiely z dôvodu ekologického štatútu, a, ale nemôže sa to odvíjať od príjmu na hlavu. Nemôžu byť krajiny postihované tie, ktoré e, sa dostali na vyššie vrebičku tých krajín príjmovo a potom zrazu sú znova e, je ich ranking znížený. Čiže tam spochybňuje troška ten mechanizmus. E, ďalej je tu ďalší <laughs> mechanizmus, ktorý sa objavil v tých sprevádzajúcich opatreniach, ktorý sa týka sektoru alebo dotia cukru. My sme spolu s vami chceli odsúdiť protokol so zniženou cenou, e, avšak napokon sme dospeli k záveru, že to nie je možné, preto sme našli mechanizmus, ktorý hovoril o sume 1,2 miliardy. Na základe akých kritérií chceme zvýšiť konkurencieschopnosť našich podnikov, nakoľko chceme diverzifikovať a v rokovaniach sme tiež hovorili o tretej dimenzii niektoré krajiny, totiž ako napríklad Trinidad a Tobago, sa vzdialia od eh, produkcie cukru, ale bude to mať sociálne dopady na ich ekonomiku. A toto si musíme uvedomiť v kontexte takejto právne záväznej dohody a rokovacieho priestoru. Okrem obchodu sa chcem vyjadriť k politickému dialogu. Pre nás je tento dialog veľmi dôležitý. Tiež eh, vzájomné pochopenie je pre nás dôležité Toto sa už viackrát zdôraznilo. Sme veľmi hrdí na výsledok z Paríža. John Kerry, myslím, že ten je minister zahraničných vecí nejakej krajiny, ak sa nemýlim, tak ten si zvykol, že sa môže obrátiť na krajiny AKT. My sme na tento výsledok veľmi hrdí. A tento výsledok sa podarilo dosiahnuť vďaka fungovaniu tejto koalície. Čo sa týka politického dialógu, my nechceme, aby sa to vnímalo ako nejaká prednáška mm, dobrého spravovania spoločnosti. Chceme, aby z toho bol mechanizmus, vďaka ktorému budeme môcť spolupracovať a v snahe presadzovať demokratickú formu riadenia a do toho chceme zahrnúť aj občianskú spoločnosť, teda chceme prepracovať formu spolupráce a chceme stavať na doterajších základoch. Ďakujeme pekne. Vaše stanovisko teda znie zachovať, myslím, že modernizovať tieto vzťahy, ale v každom prípade ich zachovať. Viem, že ECDP, e, think tank, e, sa zamýšľa nad týmito témami, vypracoval dokument. Možno by zaujímalo našich poslancov vypočuť si od vás, e, ako vnímate vy historický kontext tejto dohody Odkedy sme začali s dohodou z Kotonu, máme teraz dohody EPA, africkú stratégiu, máme mnoho iniciatív, ktoré na to nadvezujú a nie je celkom jasné, čo má za cieľ e, každá z nich. E, nech sa páči, ďakujem pekne. ECDPM je nezávislým think tankom. Máme teda možnosť neobhajovať nejaké postoje jednotlivých inštitúcií, čo je vždy prínosné. Na úvod by som chcel zdôrazniť, že vždy sme boli presvedčení eh, v e CDPM, že partnerstvo AKT EU minimálne na papieri bolo najinovatívnejším a najjedinečnejším druhom partnerstva, ale otázky, eh, ktoré napokon už nastolili aj traja predrečníci, eh, sa týkajú toho, či dohoda z Kotonu je dostatočne pevná, odolná voči aktuálnemu počasiu, tak povediať, v menia sa kontexte v Európe, v krajinách AKT. Mm, toto všetko ovplyvňuje partnerstvo takýchto subjektov a preto sme sa rozhodli vykonať podrobnú politickú analýzu, ktorá by preskúmala realitu priamo v teréne a ktorá by sa snažila pochopiť, prečo sa veci vyvíjajú takýmto smerom. Teda analizujeme faktické dôkazy, taktiež mocenské vzťahy, ako aj záujmy a um, motivácie, ktoré sú za týmto dlhodobým partnerstvom. Robíme to preto, že sa domnievame, že sa dajú črtať eh, možné ďalšie alternatívy pokračovania, len ak eh, dôkladne zanalizujeme doterajší priebeh partnerstva. Musíme to podrobiť eh, veľmi um, dôkladnej analýze z politického a z ekonomického hľadiska. Preto sme e, tomu venovali viac ako rok práce. Táto správa je k dispozícii na našej stránke a onedlho bude e, k dispozícii aj vo vytlačenej verzii. E, niekoľko záverov. Prvým zo záverov našej štúdie je, že v tomto partnerstve je len veľmi mierne politické smerovanie a dá sa to vysvetliť tým, že tri pôvodné piliere partnerstva boli tak trošku e, zahmlené. Stratili sme obchodný aspekt, e, pretože vznikli regionálne a hospodárske komunity, e, politické aspekty ako napríklad z bezpečnosti a migrácie, tie sa prejednávajú na úrovni Africkej únie, len si spomente na summit z Valety. Toto sa neprejednávalo na úrovni AKT. AKT totiž ani nezahrňa Severnú Afriku, čo je tranzitná zóna pre všetky migračné toky a tiež veľmi dôležitý región v otázkach bezpečnosti bolo dosť zložité nájsť príklady kolektívneho spoločného konania. Spomenul sa tu príklad konferencie COP21. Áno, tam sa konalo do istej miery spoločne, ale keď to podrobíme a dôkladnej analýze, uvidíme, že niektoré skupiny krajín v rámci AKT zohrávali významnejšiu úlohu ako ostatné a isté, že nie je jednoduché keď e, skupina krajín, e, do ktorej e, patria Bahamy, aj Somálsko a Nigéria na druhej strane, aby presadzovali rovnaké stanoviská v globálnej aréne v agende do roku 2030, kde budú potrební noví spojenci, kde budú potrební spojenci, ktorí majú rovnaké záujmy. Teda nie je to jednoduché v takejto skupine 79 krajín. Mimochodom, nie je to jednoduché ani v 28 členských štátoch, ako sme toho svedkami v poslednom čase. Toľko teda politický aspekt. Domnievame sa, že e, tieto dohody nie sú celkom koherentné e, v súlade s Lisabonskou zmluvou. Lisabonská zmluva totiž hovorí o tom, že chce, aby Európska únia bola dynamickejšou, koherentnejšou politickou silou v globálnom meradle. Ale ako e, to chcete dosiahnuť, ak máte prikryvajúce sa e, dohody? Máme Africkú úniu, regionálne komunity, skupinu AKT. E, nedávno sa uskutočnila konferencia v Addis ABB s Africkou úniou o období postkotonu. A z toho vyplynuli dva závery. Jednak spolupráca AKT-EU takmer vôbec nie je známa mimo Bruselu. Bruselská bublina um, sa vyznačuje tým, že má svojich príslušníkov, ktorí žijú v týchto krajinách AKT, ale mimo bruselskej bubliny táto spolupráca takmer vôbec nie je známa. Okrem eh, tých, ktorí sú súčasťou tejto bubliny, národní uh, uh, úradníci alebo orgány ktoré spadajú do parlamentného zhromaždenia AKT. Málo kto teda pozná túto formu spolupráce. Skôr sa ľudia identifikujú s regionálnymi komunitami, s Africkou úniou napríklad. A samotná Africká únia, odtiaľ počúvame hlasy vysokých politických predstaviteľov, ktorí sa vyjadrujú, že kotonu im život komplikuje, nie uľahčuje, že je zložitejšie presadzovať spoločnú africkú stratégiu, čo je kontinentálna stratégia a to neplatí pre AKTEU. A e ďalší záver našej štúdie. Dohoda z Kotonu priniesla niekoľko inovatívnych prvkov. Tých e, všetci ste poznajú, ale keď sa pozrieme na praktické aspekty týchto e, inovatívnych prvkov, vidíme tu veľké slabé miesta. Článok 96 a ostatné články v praxi nefungujú, pretože globálny kontext sa zmenil, mocenské vzťahy sa zmenili, nie je možné uplatniť článok 96 v súčasnosti e, proti e, napríklad Burundi. Burundi totiž nebude um, um, ochotné poslúchať, pretože kontext sa dosť zásade zmenil ďalej. Mimo štátni aktéry a účastníci aj toto bola naozaj mm, svojho času veľká novinka. Ehm, boli do procesu zapojení sociálno-ekonomickí aktéry v spoločnosti, občianská spoločnosť, avšak vidíme, že sa čoraz e, zmenšuje priestor pre občianskú spoločnosť mnohých afrických krajín. A to znamená, že e, litera aj duch e, dohody z Kotonu v podstate vôbec nefungujú v tomto smere. Intra-AKT alebo juho-južná spolupráca, aj tu sú isté pochybnosti. Nie sme presvedčení o tom, že podnikateľ z Tichomorskej oblasti by chcel prirodzene spolupracovať s podnikmi z Afriky skôr sa orientuje na eh, región Ázie, nie až tak veľmi na región Afriky. Teda dospeli sme k záveru, ktorý je dosť eh, triezvy, nie je príliš eh, plný nadšenia, ale podľa nás je dobrým základom na vyjednanie lepších dohôd pre všetky zúčastnené strany, pre všetkých občanov, pre všetky krajiny, ktorých sa to týka. A domnievame sa, že by ste mali zohľadniť tri kritéria pri vývoji budúcich postupov. Poprvé, politická hodnota partnerstva či nový rámec posilní politickú hodnotu a či to bude prispôsobené globálnym mm, cieľom, ktoré sú súčasťou eh, svetovej agendy, ďalej koherentnosť eh, vonkajšej činnosti EÚ, či nový rámec pomôže posilniť celkovú koherentnosť eh, zahraničnej činnosti EÚ a či sa tým bude dariť presadzovať záujmy EÚ v konkrétnych regiónoch ďalej po tretie. Tretie kritérium efektívnosť a plnenie cieľov, či tento nový rámec prinesie e, výhodnejšie podmienky a či sa zlepší aj miera plnenia. Musíme e, všetky tieto kritéria jednotlivo e, overovať, bude ich dokonca ešte viac. Nebudem tu analyzovať všetky možné varianty ďalšieho postupu. Myslím si však, že v tejto chvíli sme na dôležitej križovatke a môžeme sa uberať dvoma smermi. Jednak sú tí, ktorí vidia obmedzenia aktuálne platného rámca EU a KT. Myslím, že všetci v tomto paneli vidia tieto obmedzenia, ale je tu aj tendencia zvoliť si zachovanie tohto rámca a iba mierne e, obmeniť fungovanie. A toto vychádza z viacerých obáv a síce, že by bolo dosť zložité e, vyrokovať e, dobrú alternatívnu dohodu, najmä v aktuálnom prostredí, e, v aktuálnej kríze. Ďalej je tu obava, že sa otvorí pandorina e, skrinka v aktuálnom európskom prostredí s iniciatívami, ktoré môžu podkopať vnútornú koherentnosť a jednotu. A tiež je tu obava, že ak e, upustíme od takejto právne záväznej dohody, že by sme stratili manevrovací priestor v politickom dialógu. Nie sme si istí, či tomu naozaj tak bude. A podľa našich analýz a iných analýz vidíme, že mnohí tvrdia, že síce existujú obmedzenia tohto rámca EU a KT, ale namiesto zatvorenia pandorínej skrinky ju chceme otvoriť. Snažme sa pozrieť na celú vec inovatívne z iného uhla. Konfrontujme skutočný e, svet, e, snažme sa tieto dohody prispôsobiť aktuálnej realite, uzavrime dohody, ktoré budú modernejšie, e, prospešné pre všetky strany a ktorých hlavným cieľom bude lepšia stratégia a lepšie dohody a lepšie výsledky pre všetky krajiny a pre všetkých eh, občanov um, Afriky, Karibskej oblasti a Tichomorskej oblasti. Ďakujeme pekne. Um, for that analysis, giving us um, a different perspective. Ďakujeme pekne za túto analýzu, za rozdielný pohľad eh, jednotlivých inštitúcií. a to bolo, vychádzalo z analýzy think tanku. Najskôr Norben Neuser, ktorý je spravodajcom, aby nám poskytol jeho prvé pohľady, ako to vníma. Áno, ďakujem pekne, Linda. A ďakujem pekne aj prítomným expertom a ďakujem aj nášmu sekretariátu za to, že odviedol pekný kus prípravných prác. E, objavilo sa teraz viacero otázok, dokonca viac podnetov, viac víziev a nepomerne menej odpovedí. E, Načetlo sa viacero perspektív, pokiaľ ide o takúto podporu. Je to dôležité, pretože sa nachádzame vo fáze, kedy ešte môžeme veľa vecí pohnúť. Chcel by som to zhrnúť. Máme 4 možnosti, ako by mohla vyzerať budúcnosť AKT Poprvé, necháme dobehnúť tie existujúce zmluvy a potom odstraníme spoluprácu medzi EU a AKT. Druhá možnosť, budeme mať dohody s regiónmi a nie s, veľkou, s veľkým spoločenstvom AKT. Tretia možnosť, pod takou strešnou dohodou by mohla AKT ako taká strešná organizácia spoločne s nejakými regionálnymi dohodami eh, v Afrike a v Tichomorskej oblasti by mohla fungovať. A štvrtá možnosť je, zostane tá dohoda, bude pozmenená a bude postavená na jednom právnom základe. Ja si myslím, že celkovo je dôležité ešte raz si ozriemiť, že dohoda z Kotonu eh, spočíva na troch pilieroch. Poprvé je to rozvojová pomoc, potom e, právny základ Európskeho rozvojového fondu je popísaný aj v rámci dohody z Kotonu a myslím, že to sa dá vnímať ako úspech. E, obchod sa stáva viac regionálnym, e, tie dohody EPA treba dodržiavať a treba zabezpečiť, že zároveň aj krajiny BRICS sa stávajú dôležitejšími v tejto oblasti a dôležitou, dôležitým rozmerom je aj politický dialog. Máme právny základ e, vytvorený na úrovni dohody z Kotonu, ale implementácia často pokrivkáva e, ustanovenia, ktoré sa týkajú ľudských práv v mysle článku 8 a článok 96 a 97, ktoré sa týkajú konzul- procesu konzultácie, tie sú málo používané. V praxi vládne veľa nejednotností, pokiaľ ide o rozličné veci, pokiaľ ide o medzinárodný arbitrážny súd alebo arbitrážny súd, o úlohu, ktorú zohráva občianská spoločnosť, aké sú práva LGBT, minority, ale naozaj tá nejednotnosť a je nevyhnutné o týchto témach naďalej diskutovať aj v parlamente. Vznikajú tu viaceré otázky, či by mala EÚ svoju rozvojovú politiku e, usmerňovať podľa štátov v rámci AKT a či by mala rozlišovať medzi tými, ktorí sú mimo a v rámci toho, napríklad Afrika, karibské krajiny, tie spadajú do AKT a čo Bangladeš, čo El Salvador, takisto kvázi štát z Karibskej oblasti. Zodpovedá AKT európskemu rámcu a tá rastúca heterogenita, heterogennosť a tých, tých záujmov v rámci AKT a štátov EÚ, akú pridanú hodnotu má dohoda z AKT v porovnaní s regionálnymi dohodami, napríklad dohoda medzi Africkou úniou a EÚ a ako môže dohoda AKTU, e respektíve sever-juh, v časoch globálnych víziev e, s tými globálnymi cieľmi, ktoré sa týkajú aj nás ako štátov EÚ, ako je možné ju urobiť kompatibilnou a relevantnou. Takisto by malo byť pre nás dôležité zachovanie nasledujúcich štruktúr, aby ten parlamentný rozmer tohto tejto dohody, ktorý, jedno, ktorý je taký jedinečný, ktorý posunie demokratickú kontrolu, aby bol zachovaný a má takú príkladnú funkciu z pohľadu budovania demokracie. Je dôležité zachovať politický dialog a vrátanie tých ustanovení, ktoré sa týkajú dodržiavania ľudských práv. Tu treba popracovať na zmene a presadení. A zapojenie občianskej spoločnosti v partnerských krajinách je takisto oblasťou, kde je ešte stále e, priestor na rozšírenie pôsobenia občianskej spoločnosti. E, nakoniec 8-10 krátkých záverov alebo pripomienok uvediem. Spolupráca EÚ a rozvíjajúcimi krajinami to si vyžaduje silnejší partnerský a právne záväzný rámec. Dohoda z Kotonu je príkladnou z tohto pohľadu aj napriek tomu, že nepokrýva všetky rozvíjajúce sa krajiny úplné odstránenie alebo zrušenie by nemalo byť, neprivádza do úvahy z nášho pohľadu. Je jasné, že spolupráca s AKT, bez ohľadu na takú konkrétnu formu to v budúcnosti naberie, môže byť každopádne efektívna a mala by byť efektívnejšou. Nemôže to všetko bežať tak, jak doposiaľ. Politický dialog, predovšetkým v zmysle článku 8 e, tej dohody, respektíve proces e, konzultácie, by nemali byť e, len slovami na papieri, mali by sa aj uplatňovať pravidelné monitorovanie by malo dať informácie ohľadom nevyriešených problémov, ktoré stále zostávajú nedoriešené a sú tu nástroje, ktoré musia byť použité v prípade nedržiavania. Ako parlament EÚ musíme e, byť schopní kontrolovať e, vydávanie financií v rámci rozvojovej pomoce a spolu, spolu s tými National Indicative Programs, respektíve v rámci EDF. A to platí aj v prípade nových fondov, ako je napríklad Trastový fond pre Afriku. Treba si položiť otázku, kde tu je zabezpečená demokratická kontrola. Aj to by bola možnosť, e, ktorou by, ktorá by sa dala posilniť e, v rámci nových rokovaní. Ako je možné nastaviť lepšie spolu, spoluprácu? Otázka nestojí, že či bude dohoda alebo nie, každopádne tá by mala byť. Skôr ide o to, ako nastavíme ten rámec hodný, hodný rámec. Myslím si, že tá spolupráca doposiaľ medzi AKT a EÚ poskytuje hlavne z pohľadu SDG-čiek a aj z pohľadu implementácie a posúdenia a fungovania SDG ponúka teda naozaj veľkú príležitosť, ktorú by sme sa mali chopiť. Musíme zvorazňovať aj na poli obchodu tie európske hodnoty. Často sa hovorí o tom, že ofenzívnejšie by sme mali riešiť aj e, obchodné záujmy EÚ proti iným, proti, e, voči iným, Číne, Spojeným štátom a iným, povedzme aj členom zo skupenia BRICS. My ako EÚ, ktorí máme 28 členských štátov, aj napriek tomu, že politicky sa pomerne rozchádzame v súčasnosti, spolu so 79 krajinami v rámci AKT by sme v Spojených národoch mali väčšinu, keby sme dokázali správne využiť a porovnanie s tým domom sa mi pozdávalo a takisto s rôznymi poveternostnými podmienkami. To bolo fajn a myslím si, že tie vzťahy s krajinami AKT by sme mali spraviť také, aby boli odolné voči poveternostným vplyvom. A tento týždeň sa konajú aj zasadnutia výborov a práve ako europoslanci si musíme tu splniť našu domácu úlohu. Ďakujem pekne. Thank you, Norbert. Ďakujem, Norbert. Štyria kolegovia sa prihlasili. Koľký chcú vystúpiť? Dobor, 4, Erike Guerrero, pán Gerens, Lodan Vente. Ešte niekto by sa chcel zapojiť? Pán Ponga, áno, Michel. Takže 6. Máme čas aspoň do pol piatej budeme pokračovať, je to dôležitá rozprava, doprajme si ten čas. Davor Štýr. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička, budem hovoriť po chorvátsky. Tak vás poprosím, dajte si sluchadlo. By sa želio zachváliť svým ovaj, govornicima, posebno gospodinu Laportu, mislim da je otvorio niz e, zanimljivih e, pitanja. Ďakujem pekne. Um, Spomenuli ste viacero e, otázok, ktoré považujem za relevantné, za dôležité. E, chcel by som sa vyjadriť k parlamentnej dimenzii nášho partnerstva medzi krajinami AKT a Európskou úniou. Naše parlamentné zhromaždenie nedávno bolo spochybňované, nakoľko je relevantné, nakoľko má ešte dôležité postavenie, keďže už nie sme oprávnení organizovať eh, takéto parlamentné eh, zhromaždenia, nemôžeme im predsedať my ako členské krajiny EÚ a na druhej strane krajiny AKT tiež majú dosť veľké ťažkosti v organizovaní takýchto parlamentných zhromaždení. Dúfam, že čoskoro sa podarí nájsť nejaké riešenie na zasadnutí predsedníctva na budúci týždeň, najmä v súvislosti s blížiacím sa zhromaždením, parlamentným zhromaždením v júni. Zaujímalo by ma, či sa tu vychádza z otázky relevantnosti, alebo či to platí eh, aj pre parlamentu dimenziu a čo by sa s tým dalo urobiť. Je to otázka, ktorú adresujem priamo eh, zástupcom eh, e SVČ a komisie. Európa by mala mm, docieliť vyššiu mieru parlamentného dohľadu najmä v prípade Európskeho rozvojho fondu. Nemali by sme vyčkávať na konkrétny rozpočet e, tohto fondu EDF, mali by sme navýšiť e, mieru parlamentného dohľadu inými prostriedkami. Tým by sme totiž posilnili úlohu parlamentu a tiež by sme posilnili parlamentu dimenziu tohto partnerstva. Pokiaľ ide o krajiny AKT, e, to je otázka adresovaná pánovi Gomešovi v rámci cieľa 16, kde sa hovorí o inkluzívnej spoločnosti, mohli by sme očakávať e, väčšie a významnejšie zastúpenie zhromaždení pre opozíciu. Doteraz totiž e, tie možnosti boli dosť obmedzené. Mm, dalo by sa teda očakávať e, zvýšenie právomoci všetkých inštitúcií v tomto parlamentnom zhromaždení, aby sa e, zvyšila váha našej parlamentnej spolupráce. Toľko niekoľko konkrétnych otázok z mojej strany. A e, moja posledná otázka sa týka vyhodnotenia pána Grumov. Um, e, načrtli ste, že konečná verzia správy sa očakáva do konca jary. Nevieme, e, kedy presne, však e, potrebovali sme túto informáciu vedieť presnejšie. Enrique Guerrero. Sí, Ďakujem pekne, Linda. Ďakujem štyrom rečníkom, ktorí nám vysvetlili, aká je ich vízia toho, čo by sme mali robiť do budúcnosti a akým problémom čelíme explicitne tak pán Grimo, ako aj pani Peyron sa odvolali na to, že jediná možnosť, o ktorej nemôžeme uvažovať, to je nulové riešenie. Takže musíme výjsť z toho, ako vylepšiť, ako integrovať, ako prepojiť to, čo máme v kotonu so zmenami v kontexte a hoci ostatní to nespomenuli, v celej rozprave bolo jasné, že to nulové riešenie, teda že by sme to nechali nejakým spôsobom e, ukončiť fungovanie a to, čo spomenul kolega Neuser, to je len teoretická možnosť, ale prakticky a politicky nepriateľná. A keďže vychádzame z toho, že toto nie je riešenie, tak potom najdôležitejším bodom toho, ako vidie do budúcnosti, treba posilniť politický dialog. Viacerí spomenuli zmenu kontextu a to znamená, že to, čo mohlo fungovať pred 30 rokmi, tak to nebude fungovať v budúcich 15 či 20 rokoch a zmeny kontextu sú nielen ekonomické, klimatologické alebo demografické, ale aj zmeny politických aktérov. A napríklad to prekrývanie e, rôznych politických aktérov s Africkou úniou na jednej strane, s novým konceptom zahraničnej politiky EÚ, ktorá vychádza z Lisabonskej zmluvy, a KT na ďalšej strane s ďalšími Eh, so skupeniami, ktoré môžu byť regionálneho charakteru alebo s krajinami na základe ich ekonomického rozvoja alebo ideologické dôvody v rôznych iných častiach sveta. A to všetko od nás vyžaduje hĺbkovú úvahu do budúcich rokov, aby sme prijali rozhodnutie o období pokotonu, ako na jednej strane urobiť väčšiu politickú integráciu, ktorá bude flexibilnejšia, to už je tiež samo o sebe zložité, a navyše s vyššou parlamentnou účasťou, a ja zdôrazňujem to, čo povedal Davora, ja by som ešte dodal, že parlamentné aktivity rôznych parlamentných aktérov AKT môžu podporiť všetko, čo súvisí s demokratickým riadením a s monitoringom alebo kontrolou v fungovania inštitúcií. Najvyšší politický dialog a na tejto úrovni by sme mali pouvažovať o nástrojoch spolupráce. Doteraz sme použili rôzne nástroje, rozpočtová pomoc, blending, rôzne druhy finančných fondov, Často vzhľadom na vnútorné problémy EÚ vytvárame nové nástroje spolupráce s tretimi krajinami a vytvárame inštitúcie ako AKATA. Ja si myslím, že by bolo dobré, keby inštitúcie ako inštitúcie, ktoré dnes zastupuje pán Laport, teda nejaké analýzy štúdy, tak aby oni nám povedali, tak toto zafungovalo alebo len čiastočne s ktorými krajinami toto môže fungovať a kde nemôže fungovať pre určitú oblasť či región. A posledný bod, ktorý som chcel spomenúť, ako posilniť záväzky e, členských krajín EÚ. Keď sa pozrieme z hľadiska perspektívy EÚ, je jasné, že sú členské štáty, ktoré sú angažované, ktoré sa venujú tejto otázke a ktoré majú jasnú misiu zameranú pozitívnym smerom v prospech Kotonu a AKT, ale potom sú iné krajiny, ktoré ako keby neboli v tomto vlaku alebo ako keby neboli zaradené v tomto procese. Ja si myslím, že by sme mali využiť tie budúce 4 roky, aby sme sa snažili všetkým krajinám EÚ postúpiť posolstvo, že je v záujme celej EÚ a teda všetkých členských štátov vylepšiť to, čo nefungovalo dobre a zdôrazniť to, čo bolo pozitívne a pripraviť sa na iný svet, A štvrtá z otázok, ktorú Norbert Neuser spomenul, že by sme mali sa snažiť e, o to, aby jednak uchováme doterajšie vzťahy a zároveň pouvažovať, aké inovatívne cesty by nás mohli viesť k iným dohodám s e, rovnakými ambíciami, ale možno s, iný, s inou úrovňou záväzkov aby to teda fungovalo v niektorých aspektoch inak. Ďakujem. Mich- e, Michel Gerens, Charles Gerens, ďakujem pani predsednička. Ja by som poďakoval všetkým rečníkom. Všetci veľmi jasne stanovili ich priority a medzi veľkými cieľmi, ktoré chceme dosiahnuť spoluprácou s AKT je zdravie, potravinová bezpečnosť, demokracia a ďalšia veľká téma demografický vývoj. Tam by sme sa mali viacej aktivovať. A je tu jedna veľká oblasť, ktorá sa pred nami otvára, ktorá sa týka všetkých štátov a vyžaduje od nás veľké úsilie aby sme krajiny AKT pristupovali k nim ako k celku a to je problematika zníženia rozdielov. A táto potreba priamo odpovedá na, na rozvojové ciele a všetky krajiny budú musieť urobiť nejaké rezume alebo analýzu svojich cieľov a úspechov ich stratégií a mali by sme ísť teda cestou stratégie skôr než aby sme potom zbytočne neorganizovali nejakú veľkú konferenciu, aby sme e, sa dohodli na nejakej spoločnej formulke pre všetkých. A myslím, že by sme mali aj odstrániť ešte zvyšky paternalizmu, ktoré v tejto dohode pretrvávajú. A či to chceme alebo nechceme, existuje ešte určitá miera paternalizmu vo vzťahoch EÚ k, k Ukrajinám KT. Nebudem zachádzať do detajlov. EÚ máme tendenciu odsudzovať všetko, čo sa vymyká od demokratického postupu, ale AKT krajiny sa nikdy nevyjadrujú k tým uchylkám, ku ktorým môže dôjsť v niektorých európskych krajinách. Pokiaľ ja viem, táto téma sa spracováva oveľa menej, keď ide o európsku krajinu, ktorá zlyháva v tejto oblasti, ak by išlo na rozdiel od krajiny AKT. A ja si myslím, že by sme mali objasniť veci, kde, ktoré nie sú ešte jasné. Napríklad, Európske fondy je spôsob, ako sa financujú. To je dodatočné financovanie. Máme európsky rozpočet, ktorý má k dispozícii nástroj na e, e, rozvojovú pomoc. Máme nástroje pre africkú stratégiu. Je to rozložené na 7 rokov, ale Potrebujeme dať istú istotu našim partnerom a sú dve možnosti. Európsky rozvojový fond bude rozpočtovaný alebo nie. Ak bude v rozpočte, tak v tomto prípade treba uvažovať, že keď už bude v rozpočte, tak e, bude uvažovať aj o nejakých dodatočných financiách, než je to doteraz, čo predstavuje 1% od EU členských štátov. Ak by to bolo stále len 1%, minus príspevok k Európskemu rozvojovému fondu. Všetci, ktorí sú v EÚ, ktorí chcú mať nejakú predvydateľnosť v tejto oblasti, tak e, by to prinieslo zvýšené náklady pre nich a to by prinieslo aj veľkú neistotu a to treba odstrániť. A tiež si myslím, že treba e, rozvinúť spoločnú víziu. Žijeme vo svete, ktorý je poznačený globalizáciou, pôsobením mnohých veľkých aktérov. Už tu nie sme bipolárni, ale multipolárni. A toto je tiež aspekt či sektor, ktorý treba preštudovať. Aj nás už je teraz 28, máme väčšinu vo valnom zhromaždení OSN a sme silným faktorom, ktorý môže zavážiť v dôležitých veciach, ak sme e, zjednotení v rámci VTO, ak sa nenecháme rozdeliť niektorými rozvíjajúcimi sa krajinami, ktoré sa tvária, že podporujú e, záujmy e, rozvinutých krajín. A ja som sa zúčastnil viacerých medzinárodných konferencií, kde sme boli zjednotení na úrovni komisia členských štátov, aby sme podporovali aj tézy podporované krajinami AKT, takže si musíme uvedomiť eh, jednu vec, že z politických dôvodov kvôli novej strategickej disciplíne, ktorú potrebujeme pro, po veľkých konferenciách z roku 2015, je v našom záujme pristupovať k krajinám AKT ako k jednému bloku, ak to oni samozrejme budú chcieť, pretože sme stále v partnerských vzťahoch. A teda záverom, musíme, máme tu výdobytok, ktorý treba obhajovať, ktorý treba doplniť, samozrejme treba ho adaptovať na mm, nové podmienky, ktoré som spomenul ale môžeme urobiť veľa vecí za podmienky, že budeme mať dobrú stratégiu, najprv obhajujeme, alebo najprv predložíme víziu a potom stratégiu, ale ja si myslím, že teraz by sme mali urobiť dve veci e, naraz. V stratégii treba predvídať akékoľvek blokovacie situácie, ktoré by spochybnili e, všetko od začiatku v prípade dohodov, takže treba pripraviť terén, zadefinovať našu víziu a uchovať tento celok krajín v takom rámci spolupráce, e, ktorú by som ja nechcel opustiť. Ďakujem naozaj všetkým rečníkom, ktorí objasnili situáciu a tiež ďakujem aj spravodajcom, ktorí urobili veľmi dobrú syntézu toho, čomu sa už, čo sa už urobilo v rámci tejto správy. Ďakujem, Michel Rivazi, ďakujem, pani predsednička. A musím poďakovať za organizáciu tejto rozpravy o budúcnosti Kotonu. Ja uh, hovorím aj v zastúpení úlohy AKT keďže máme tam podpredsedníctvo, alebo ja som podpredsedničkou vo výbore pre ekonomické a sociálne záležitosti, nadvezujem na kolegu Noizera, keď hovorí, že obchodné výmeny alebo parlamentné diskusie, ktoré máme, to je naozaj pridaná hodnota. A to vytvára ten prvý pilier a to je politická hodnota partnerstva, pretože ide o momenty alebo situácie, keď dochádza k skutočnej výmene názorov a v rôznych kultúr a to je veľmi pozitívny aspekt kotúnskej dohody. Keď hovoríme o občianskej spoločnosti, je pravda, že za každým od nás sa e, žiadajú alebo nás pýtajú, či existujú NGOčky, či asociácie a podobne. Ale niekedy zabudáte na jednu vec. Treba e, získať aj poslancov týchto krajín. Veľmi často títo senátori a poslanci ani nevedia o dohodách, ktoré sú podpísané medzi komisiou a vládami a to je aj zodpovednosťou komisie, aby e, ich informovala, pretože oni ako keby objavovali tie dohody, ktoré existujú, teda začlenenie občianskej spoločnosti, ale aj národných poslancov týchto krajín. Veľa sa hovorí o ekonomických dohodách a všetko, čo sa týka ekonomického rozvoja, ale nehovorí sa dostatočne o spolupráci, APE dohody, ale tu by som dala dva príklady. E, v prípade pomoci robíme veľa vecí, e, napríklad sme hovorili o zdravotníctve, ale mohli by sme hovoriť aj o poľnohospodárstve. Ja si myslím, že poľnohospodársky model je dôležitý pre AKT krajiny a on podporuje potravinovú e, zvrchovanosť a skôr ako náš poľnohospodársky model, ktorý už začína byť limitovaný. Pozrite sa, aká je situácia vo Francúzsku a ten liberalizmus, kde už nie sú žiadne kvóty, nič. To prináša deštrukciu e, malých fariem. Tak ja si myslím, že to je niečo, čo by sme mali oveľa viacej rozvíjať E, ďalšia téma, elektrifikácia Afrika. Jean-Louis Borlo veľa povedal, ak chceme pomôcť, povedal, e, ak chceme pomôcť týmto krajinám, tak musia mať prístup e, k elektrike, musia sa elektrifikovať. A medzi žiadosťou krajín AKT a politikov komisie a poslancov EÚ mám pocit, že nemáme dostatok projektov, aby sme mohli povedať, áno, mohli sme napríklad elektrifikovať Afriku, Karibik a Pacifik. Príliš sa trieštime a, a nezabúdajme, tu treba povedať aj B. Nejde tu o to, že by sme im chceli vnúcovať nejaké veľké modely veľkých európskych firiem, ale treba to robiť na základe požiadaviek týchto krajín, musí to byť decentralizované a aby krajiny podporili tento rozvoj. Potrebujeme aj väčšiu, väčšie objasnenie, a väčšie začlenenie na všetkých úrovniach a ísť a viacej cestou spolupráce nielen ekonomického rozvoja, pretože tie rozvinajúce krajiny, keď sa pozrieme na Čínu a tak ďalej, to, čo hovoril kolega Garanzia, ja sa zhodnem na tom, že spoločná hodnota táto spoločná kultúra, ktorú máme s našou históriou a so všetkým, čo robíme, tak musíme ju viacej zhodnotiť. You, um... Ďakujem. Boris Ponga. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne. Ďakujem rečníkom, ktorí nám poskytli dnes po množstvo informácií a tiež by som povedal, že sme na začiatku procesu reflexie v období pokotonu a je zaujímavé, tak ako to niektorí predročníci povedali, bolo by potrebné pouvažovať o všetkých možnostiach, ktoré sa nám skytajú nechceme spochybňovať pokrok, ktorý sa dosiahol v rámci partnerstva a za, posledných desať, za posledné desiatky rokov v EÚ a vo vzťahoch s AKT krajinami. Tieto vzťahy umožnili bojovať proti chudobe v týchto krajinách. Nesmieme zabúdať aj na vývoj, ku ktorému došlo od roku 2000 aby naše budúce partnerstvo odpovedalo mm, na e, globálne výzvy, ako sú klimatické zmeny alebo migračné krízy. Som presvedčený, že len v úzkej spolupráci s našimi priateľmi AKT sa nám podarí bojovať a vykoreniť chudobu, ale tiež odpovedať aj na iné rozvojové ciele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 by som sa chcel pridať k slovám vďaky na adresu našich rečníkov a hostí. V kontexte globálnych zmien ste spomenuli, ako vnímame dohodu medzi EÚ a krajinami AKT a tiež ako môžeme tento rámec vylepšiť na úrovni EÚ. Teda ide tu o relevantnosť vzhľadom na mnohé zmeny v demografickej oblasti, zmeny v klíme, tiež politické zmeny, aj iné druhy zmien, ale chcel by som zdôrazniť jednu vec konkrétne. Dohoda z Kotonu zdôrazňuje aj význam občianskej spoločnosti spoločnosť by sa mala zapájať do tohto politického procesu. Očakávame čo skoro voľby v Kongu. Včera sme si vypočuli správu našej volebnej pozorovateľskej misie z Ugandy. Tá bola čiastočne pozitívna, ale boli tam isté výhrady. Teda otázka znie, ako zapojiť aj občianskú spoločnosť do tejto spolupráce a ako sa snažiť o to, aby to zapojenie bolo ešte e, intenzívnejšie a tiež, aby aj do našich vzťahov bola zapojená občianská spoločnosť. Ďakujem pekne. E, a ja, ak dovolíte, by som chcela predniesť niekoľko poznámok. Mám pocit, že všetci rečníci, aj keď inými slovami možno povedali, že dohoda z Kotonu bola v podstate dohodou o dedictve z 20. storočia so všetkými problémami, ktoré to zahrňalo a že vzťahy sa vyvíjali na základe historických um, obchodných prepojení, prístupu na trh, z toho sa stali partnerstva, pretože existovali dlhodobé prepojenia medzi niektorými krajinami. Boli tam také historické putá, prevládalo tvrdenie, že je potrebné vytvoriť akúsi štruktúru uh, ktorá bude zastrešovať tieto vzťahy medzi európskymi krajinami a krajinami AKT. E, zároveň sme svedkami veľkého prerodu. E, tieto krajiny sa menia na demokracie, mnohé sa osamostatňujú, vzťahy sa zmenili, svet e, je úplne iný, než bol v 20. storočí. Možno nie je mnoho lepší, keď sa pozeráme na to, čo sa deje okolo nás, ale je iný. Ja mám pocit, že potrebujem predovšetkým väčšiu jasnosť. Ja, keby som bola, dajme tomu, veľvyslankyňou v Afrike za EÚ, Myslím, že Kristýn za ESVČ hovorila o našich záujmoch. Keď ste veľvyslancov, musíte poznať svoje záujmy, musíte ich totiž vedieť formulovať, pretože tam vlastne zastupujete tieto záujmy. Um, prezrela som si len tak zbežne uh, stratégiu pre Afriku na uh, stránke komisie a tam sa vôbec nespomína nikde kotonu. Teda máme stratégie, ktoré sa navzájom prekrývajú, a čokoľvek e, nové, čo vytvoríme, bude musieť vytvoriť jeden rámec, aby to neboli nejaké paralelné e, stratégie, aby sme nevedeli, kto zastupuje koho. E, máme panafrický parlament, ako však zastavia k spoločnému parlamentnému zhromaždeniu. Ja súhlasím, že parlamentné zhromaždenie AKT je výrazne oslabené. Mali by sme si veci otvorene priznať. Ak niečo nefunguje, musíme si to otvorene povedať a hľadať nejaké riešenia. Myslím, že v tejto chvíli je to prostredie veľmi preplnené, um, veci sa dejú paralelne, nie veľmi koordinovane. Podľa mňa ten rámec nie je koherentný. Rámec našich vzťahov s krajinami AKT. Ani v obchodných vzťahoch, ani v politických vzťahoch a ani v našich očakávaniach. Položili sme teda nejaké otázky, vy ste sa vyjadrili. Ehm, väčšina kolegov eh, sa vyjadrila v tom duchu, že nechcú, aby sa zvažovala aj možnosť eh, nuly, tak povediac. Ehm, začali by sme v opačnom poradí. Dali by sme slovo vám, by ste boli najprovokačnejším eh, vo svojich úvodných slovách. Ako to teda vnímate vy? Myslíte si, že sme príliš konzervatívni? Bojíme sa zmeny podľa vás? Ďakujem. Ďakujem za veľmi zaujímavú diskusiu. Isté, že nedokážem odpovedať na všetky otázky a vyjadrenia, ktoré tu zazneli. Myslím, že na to by sme potrebovali dve, tri či štyri ďalšie stretnutia. Ale nadviazal by som na niekoľko vyjadrení, ktoré v diskusii zazneli e, najskôr k slovám pani predsedničky a niektorých ďalších. Myslím, že tu ide o zdvojenie úsilia prekryvajúce sa iniciatívy a to e, vytvára zmetok na úrovni EÚ, pretože nie sme koherentní, ale tiež e, to spôsobuje zmetok e, na úrovni Afriky. Napríklad, ak Africká únia chce spolupracovať s EÚ vo veci financovania afrického nástroja, premiér musí to prejsť cez AKT, cez eh, systém EÚ, cez eh, Európsky rozvojový fond. To je predsa zastaralý postup, takto by to nemalo fungovať. Mali by existovať priame mechanizmy financovania pre panafrickú organizáciu, ktorá má legitímne eh, poverenie od svojich členov viac ako skupina AKT. Povedzme si to otvorenie, to je fakt. A preto si myslím, že takáto zastrašujúca dohoda kde by e, pôsobili vzťahy AKT a potom e, by boli podskupiny pre Afriku, Karibskú oblasť a Tichomorie podľa nebude bude fungovať, pretože e, AKT nemá potrebnú legitímnosť tých podštruktúr za jednotlivé regióny. Začneme teda od regionálnej dynamiky. Začneme tým, aká je dynamika v jednotlivých podregiónoch a snažíme sa eh, nadvezovať kontakty s týmito menšími regiónmi. Myslím si, že tam by bol ten rámec o mnoho koherentnejší. Ďalej, spomenuli ste právny politický rámec. Tento sa označuje za jeden z najvýznamnejších črtov eh, dohody z Kotonu. Je pravda, že na papieri neexistuje eh, dohoda, ktorá by mala taký vynikajúci právny rámec, ale ako ste povedali, pani predsednička, svet sa zmenil a dosť zásadne a nemali by sme už žiť v ilúzii, že africké krajiny, ktoré sa môžu veľmi ľahko oprieť e, o 10 iných, o mnoho významnejších partnerov než Európa a že e, máme e, na nich nejaké páky vo forme rozvoju pomoci. To už jednoducho nefunguje, to patrí do minulosti, už to nikto nebude ochotný akceptovať. Takáto je realita. Ešte o to viac, keď máme niekoľko afrických krajín, ktoré si uvedomujú, že Európska únia viac ako kedykoľvek predtým uplatňuje dvojité štandardy, že už nemá to morálne postavenie, ktoré mala v minulosti. Už tu teda nie je eh, takáto dôvera a dokonca by to nefungovalo ani pri zachovaní aktuálneho právneho rámca v ďalších následných dohodách. E, pokiaľ ide o postavenie parlamentov, máte pravdu, že parlamenty zohrávajú kľúčovú úlohu v týchto štruktúrach, ale tiež vidíme, že koherentné skupiny krajín, koherentné skupiny parlamentných delegácií e, majú zrejme väčšiu politickú váhu. AKT je príliš veľkým združením, príliš veľkou skupinou, je veľmi ťažké uľadiť záujmy e, krajiny ako je napríklad Barbados a Bahamy Tie totiž e, majú dosť odlišnú situáciu. A ešte posledná vec, skeptický postoj členských štátov v EÚ. Mm, myslím, že je to pravda, je to jeden z faktorov, ktorý e, dosť ohrozuje budúcnosť. Je tu obava, že ak otvoríme pandorínu skrinku, stratíme ešte viac e, v našom partnerce s Afrikou, ale na druhej strane myslím si, že mnoho členských štátov, ktoré sú skeptické, sú skeptické najmä v otázke zachovania partnerstva, ktoré je postavené do veľkej miery na pomoci. Ak by išlo politické partnerstvo, ak by tam bola politická váha a politický ťah zrejme um, by viac členských štátov bolo ochotné uznať, že Afrika je partnerom eh, Európskej únie do budúcna. nede tu len o riziko, ide aj o ekonomický pohľad. Je to veľmi významným partnerom Európskej únie vzhľadom na zemepisnú blízkosť, historických dôvodov a tak ďalej. Ale opustíme teraz e, od partnerstva, e, ktoré je postavené len na pomoci, a pričom niektorí členovia e, tohto partnerstva sú dokonca bohatšie krajiny ako niektoré členské štáty EÚ. Takáto je realita. A práve tieto krajiny sú najskeptickejšie v poskytovaní väčšej pomoci a podpory tejto dohody o spolupráci medzi AKT a EÚ. E, ďalej zaznievajú hlasy, prečo podporovajte skupinu krajín, ktorá e, sa nechce sama podporovať. Aj toto je slabá stránka, ktorá je tiež všeobecne známa. Myslím, že to uznal aj generálny tajomník. Členské štáty AKT nie sú schopné financovať e, svoju existenciu v tejto chvíli. Aj toto je situácia, ktorá sa bude musieť vyriešiť, ak chceme získať dôveryhodnosť a ak chceme, aby ich ostatní partnery vnímali naozaj seriózne. Ďakujeme pekne. Teraz pán Gomez. Ďakujem. Tá istá Afrika, o ktorej tak rád hovorí ECDPM, by sa nemala vnímať až tako hredne. Keď sa pozrieme na geografiu Afriky, existuje Arabská Afrika na severe, potom eh, je Sahelská Afrika, ale je vysoká miera koherentnosti v subsaharskej Afrike, historicky, ekologicky a celý spôsob vývoja subsaharskej Afriky je veľmi koherentný. A práve táto koherentnosť Afriky je v jadre AKT. To je bez pochyby. Jeden z rečníkov sa pýtal na to, či je tento systém finančne udržateľné. Um, Africká únia nebude hovoriť o, o otvorení o svojej forme financovania. Už je tento systém neudržateľný. Pán Gaddafi tu už nie, aby nás podporoval, ale vzhľadom na veľmi zložitú povahu aktuálneho sveta je potrebné e, urobiť analýzu, ale nie zredukovať ju len na simplistické sentimentálne vyjadrenia. Prečo by sa nemal svet postaviť rovnako k Bahamám aj k Somálsku. Isté, že sú medzi týmito krajinami veľké rozdiely, ale je tam aj mnoho spoločných črtov. Mne napadajú hneď 3 či 4. Teda táto rôznorodosť by sa nemala odsudzovať, e, síce tam dochádza k zdvojovaniu istého úsilia, ale svet sám o sebe sa e, duplikuje, pretože sa veci vyvíjajú paralelne. My e, musíme nájsť ďalšie formy spolupráce v tomto zložitom e, svete. My si musíme uvedomiť, že naše vzťahy sú založené na hodnotách, e, vďaka ktorým tieto dve veľké skupiny krajín stáli po svojom boku toľké roky. Pán Gorenc spomenul, že keď chceme bojovať proti chudobe, musíme prepojiť chudobu s nerovnosťou. Nerovnosť spôsobuje ďalšie rozdeľovanie sveta a súvisí to aj s tým, ako vnímame štát, ako vnímame princípy právneho štátu. A či sa domnievame, že všetci ľudia musia mať prístup k spravodlivým súdom, alebo či uznáme, že kapitalizmus umožňuje nadnárodným spoločnostiam presúvať kapitál mimo krajiny, kde pôsobia, teda z Afriky. Aj toto sú fakty, ktorým musíme čeliť. Chceme spolu s vami bojovať proti nezákonným eh, tokom peňazí z našich rozvojových krajín. Čo sa eh, deje na tej druhej strane? Čo sa stalo s tými všetkými surovinami, s nerastami, s diamantami, ktoré sa stratili niekde v Európe? Pozrieme sa na tieto nezákonné toky. Musíme mať odvahu eh, spätného získania tohto majetku. Ak eh, totiž zatváram oči pred takýmto nezákonným konaním, tak som eh, Súčasťou tohto nezákonného konania musím mať odvahu monitorovať, kde presne dochádza k nezákonnému financovaniu. Toto sú veľké témy, do ktorých sa musíme spoločnými silami pustiť. Myslím si, že nie je správne, keď sa tu odvolávame na článok 13 dohody z Kotonu a tvrdíme, že e, nezodpovedá dostatočne aktuálnemu riešeniu problematiky migrácie. Podľa mňa e, to nie je pravda. E, v otázkach návratov napríklad je to úplne relevantný článok. Dnes sa páči, čo tu zaznelo o tom, nakoľko by mali dostať priestor zastupcovia občianske spoločnosti, mimo vládky. Toto však bude súčasťou lepšieho porozumenia definície štátu, akú úlohu má samotný štát, e, že aj privatizácia tam má svoje opodstatnenie, aj odborové organizácie majú tam svoje opodstatnenie. A toto je proces, ktorý si bude vyžadovať zapojenie všetkých e, strán. Ďakujem, možno komisia a potom SVČ to za predpokladu, že už nebudete chcieť tak veľa doplňať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem ostatným rečníkom. E, niekoľko úvah nad tým, čo zaznelo a potom aj niektoré ďalšie postrehy ohľadom toho procesu v súčasnej fáze. Najskôr jedna z vecí, ktorá je predmetom dnešnej e, diskusie, je otázka tej úrovne tých regiónov alebo to, to, to, toho zoskupenia v porovnaní s úrovňou AKT, ale to, čo sme povedali v rámci toho hodnotenia, ktoré realizujeme, veľká väčšina tých záležitostí, ktoré riešime, pokiaľ ide o politický dialog, pokiaľ ide o spoluprácu, tá sa deje na úrovni krajín. Tam by som povedal, že veľká časť, veľké groty akcií prebieha. Je to na úrovni krajiny Čiže keď hovoríme regionálna, kontinentálna úroveň, respektíve úroveň AKT, to je naozaj teoretická úvaha. Je to práve na úrovni krajín, kde sa to deje. Jedna z otázok, ktorú máme pred sebou, je, aký je ten správny rámec, správny kontext, v ktorom čo najúčinnejšie a najkoherentnejšie realizovať naše kroky, našu spoluprácu na úrovni konkrétnej krajiny. Aký máme ten kontext. Dohoda o partnerstve s Kotonu je skutočne takýmto kontextom, rámcom, v ktorom dokážeme rozvíjať spoluprácu a vzťahy. Čo teda potrebujeme do budúcnosti je zabezpečiť správny kontext pre takúto spoluprácu, ktorá sa deje v prvom rade na úrovni krajiny. Potom samozrejme regionálna, e, kontinentálna úroveň, respektíve úroveň AKT, tá je dôležitá a tu skúmavame, ale to si treba uvedomiť, keď e, pristupujeme k takýmto otázkam. Druhá vec, ktorou sme sa zaoberali pri posudzovaní minulého vývoja, je otázka, kde smerujú tie peniaze. Niektorí naznačili, že toto partnerstvo znamená, že nejakým spôsobom EÚ sa nebude tak výrazne sústrediť na vzťahy s Afrikou, tak ako by si to zasluhovalo. Jedna zaujímavá skutočnosť, ktorou sme sa stretli, je, keď sa pozrieme na alokovanie tých prostriedkov v rámci 10. 11. Európskeho rozvojového fondu, viac ako 90 tých prostriedkov smerovalo do Afriky formou rôznych programov Čiže to zacielenie prostredníctvom fondov, čo je len jeden, jeden aspekt tých vzťahov vzájomných, ale na peniazoch záleží, viac ako 10% tých prostriedkov smeruje do Afriky už teraz. Niekedy vzniká ten dojem, či máme správne zameranie, pokiaľ sa orientujeme na AKT a tak ďalej. Toto je jeden z faktov, ktoré treba predostrieť pri diskusii, pretože my naozaj potrebujeme diskusiu, ktorá bude sa odvíjať okolo tých skutočností a okolo dôkazov tak ako to je to len možné. Pozrieme sa teda do budúcnosti, aký rámec chceme mať. Budeme to musieť spraviť na základe tých skutočností. A to je aj silná požiadavka zo strany členských štátov. A uberáme sa smerom tejto diskusie, to je dobré. E, ako parlament môžeme sa na to pozrieť a potom postúpiť. Pokiaľ ide o proces, veľmi rýchle, dve veci. Naskôr e, budúci týždeň sa chystáme e, zverejniť výsledky verejnej konzultácie. Máme viac ako 100 reakcií. Snažíme sa spustiť a podporiť diskusiu aj na úrovni partnerských krajín. Čiže nie je to len o EÚ. Budeme naozaj radi sa deliť o naše výsledky a ukážem vám, čo z tej analýzy vyplnulo. A druhá vec, keď sa dostávame k načasovaniu toho hodnotenia, my plánujeme vy, e, ukončiť tú našu analýzu na konci apríla, na začiatku mája, to máme v tejto chvíli. Taký to je ten časový harmonogram, nie je toho veľa času, ale spravíme maximum. Chcete ešte niečo doplniť? SVČ už toho času nemám veľa, dokonca sme prekročili. Ďakujem pekne. Otázka, ako posilniť záväzok členských štátov a EÚ, e, to sa tiež týka práve toho záujmu, ktorý máme. A my sme zapojili do toho členské štáty nielen predstaviteľov vlády alebo občianskej spoločnosti, ale aj ostatných parlamentných predstaviteľov a tak ďalej, keď hovoríme o týchto veciach. A my ideme cestou týchto diskusí eh, s kolegami členských štátov na rade, na rôznych pracovných skupinách, pričom sa pozráme na okruhy záujmu a berieme to, alebo stavíme to mimo tento pole AKT, kde sme to riešili predtým. Úloha parlamentu je samozrejme dôležitá v tomto kontexte, ale takisto aj otázka súkromného sektora, ako on vníma svoje záujmy eh, v kontexte takého rámca, ktorý existuje napríklad teraz. Pretože oni budú musieť byť súčasťou naplňania SDG týchto programov rozvojových a tých cieľov, ktoré sme si stanovili. A potom otázka agendy 2030 a tých teda SDG, čiek menovaných, keď sa pozrieme na budúce partnerstvo, tak si musíme ujasniť, ako čo najlepšie naplniť tie záväzky, ktoré sme si na seba zobrali, aj tie ciele. Ďakujem pekne. Chce ešte pán spravodajca niečo povedať? aký je ten časový rámec tvojej správy. Chcem sa len poďakovať expertom a myslím, že bude nutná veľmi úzká spolupráca s tieňovými spravodajcami. A myslím, že ešte neboli oznámení, ale v krátkom čase nás čaká veľa práce. Mali by sme sa do toho pustiť čo najskôr. Áno, tieňových mi už oznámili. Pán Ponga, Louis Michel, Najdeva, Lula Sanchez, Maria Hojbuk, Ignacio Corao. Takže tu máš tých tieňových, mnohí z nich sú prítomní, počúvali, takže môžeme sa do toho pustiť. E, je, bude toho veľa práce. Ďakujem pekne aj za váš príspevok. Ďakujem. Okay, colleagues, if those who are leaving... Dobre, kolegyne, kolegovia, ak e, niektorí z vás odchádzajú, tak prosím potichu, pretože teraz e, ide ďalší e, bod a tým je Trastový fond pre Afriku. Dôsledky pre rozvoj humanitárny, humanitárnu pomoc. Ešte raz vás chcem poprosiť, odchádzajte tichšie. Tí z vás, ktorí chcete viesť rozhovory, tak máte na to dosť priestoru vonku. Druhýkrát máme takúto správu na našom výbore. Na predchádzajúcej schôdzi pán Ignacio Korao, spravodajca, načrtol témy, ktoré chce pokryť. Teraz vypracoval svoju správu a Ignacio, nech sa páči, máš slovo. Thank you, Madam Chair. Okay, so Ďakujem pekne, pani predsednička. E, dobre, to je teda druhá diskusia, ktorú máme ohľadom Trastového fondu EÚ pre Afriku a tie dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc. Včera sme zmenili program na začiatku schôdze. Ja som si myslel, že to je posledný bod Ja som požiadala zamestnancov, aby dali vedieť poslancom, ako sme pozmenili poradie bodov. Yeah, agenda, sorry, o tretej došlo k zmene. Je mi ľúto, mali ste tú informáciu dostať. Sorry. At, at, at six o'clock. At six o'clock, sorry. Sorry, we're doing... No, Teresa, we're doing the, um, the safe list at six o'clock. Ten zoznam bezpečných krajín, krajín bezpečného urobíme o 6. Včera na začiatku schôdze o 3. sme sa takto dohodli. Dobre, tak Ignácio. Ešte raz teda. To je druhá diskusia, ktorú máme ohľadom Trastového fondu EÚ pre Afriku. Pri príležitosti samitu, ktorý sa uskutočnil vo Valete, Európska únia a členské štáty spustili okrem iného aj Trastový fond EÚ pre Afriku ktorý bol už pripravený na spustenie istý čas. Je to rozvoj mechanizmus, ktorý spája zdroje rozličných donorov, darcov, s tým, že chce zabezpečiť rýchly, flexibilný a kolektívnu, kolektívnu odozvu e, asistencia a pomoci, ktorá je poskytovaná africkej oblasti, africkému regiónu. A takisto chce doplniť e, tieto prostriedky aj prostriedkami členských krajín a iných aktérov, tak aby riešil tie kľúčové dôvody Eh, migrácie. Predpokladá sa, že na úrovni 1,8 miliardy budú tie prostriedky, ktoré budú smerovať do Sahelu, do afrického rohu a do severnej časti Afriky. Rovnaká miera prostriedkov sa predpokladá aj z úrovne členských štátov, ktorých odozva však bola veľmi zdráhavá, veľmi ustráchaná. Ten fond sa odvíja okolo piatich priorít, migrácia, rozvoj, eh, benefity, eh, legálna migrácia, ochrana azyl, ochrana pred nezákonnou migráciou, návraty a znopetovné začlenenie. Návrh textu, ktorý navrhujeme a ktorý víta tie hlavné podnety zo strany občianskej spoločnosti a ostatných politických zoskupení tu na výbore, sa najskôr snaží dotlačiť členské štáty, aby potvrdili svoje záväzky, aby nešli cestou toho slabého angažovania sa v predchádzajúcich kolách Okrem iného, ten text si vyžaduje istú jednoznačnosť a koherentnosť e, v súvislosti s politikami EÚ pre rozvoj. Osobitne to počiarkuje urgentnú potrebu dobrého, lepšieho používania zdrojov. Z tohto pohľadu návrh uznesenia jasne hovorí o tom, že či už Európsky rozvojový fond alebo iné fondy, ktoré smerujú do financovania rozvojovej spolupráce, že budú výlučne využívané na financovanie aktivít, ktoré smerujú do rozvoja. V rámci trastového fondu je tu cieľ e, dotovať aj iné, iné ciele, ako je napríklad hraničná kontrola, boj proti e, migrácii a tak ďalej. Tieto výdavky, napriek tomu, že sú dôležité, by nemali byť podporované takým spôsobom, že budú krátené zdroje pre rozvoj, a že tým pádom nebudú riešené tie hlavné príčiny tejto migračnej krízy. E, z tohto pohľadu sme v návrhu uznesenia zdôraznili potrebu sústrediť sa na projekty, ktoré majú za cieľ zlepšovať kvalitu zdravotníckého sektora a vytvárať e, nové pracovné miesta pre hlavne mladých a pre ženy a posilniť e, rodovú rovnosť a zlepšiť kvalitu služieb a blahobytu miestneho obyvateľstva. Okrem toho je, zdôraz, zdôrazňuje sa, že v týchto oblastiach úloha miestnych e, úradov, e, občianskej spoločnosti a mimovládneho sektora je veľmi podstatná, ako aj potreba priameho zapojenia týchto e, zainteresovaných strán. Predpokladá, teda hovorí sa o tom, že nie je možné použiť tieto fondy na financovanie akékoľvek vojenskej vojenských výdavkov. Ďalej nevyhnutné neustále monitorovať zo strany parlamentu využitie týchto prostriedkov. A nakoniec je tu silný apel smerom na členské štáty, aby prispiali väčším spôsobom k financovaniu takéhoto fondu a to je presne jeden z dôvodov, prečo došlo k eh, zriadeniu tohto trastového fondu a teda aby viac pracovali na plnení svojho záväzku. Obmedzenia nejaké priestorové nám nedovolili riešiť ďalšie aspekty, ktoré sú podľa nás tiež dôležité, ako je istá pružnosť alebo dôležitosť toho, aby z trastového fondu neboli financované agentúry Spojených národov. To by, išlo, to by bolo v rozpore s e, myšlienkou, ktorá stála pri vytvorení tohto fondu. Čiže treba dať jasnú viditeľnosť a koherentnosť e, tej pomoci EÚ a tá má smerovať len do, do riešenia tých e, urgentných potrieb, ktoré definuje komisia. My ešte raz chceme vyzvať mimovládne organizácie a všetky politické sily zoskupené v rámci tohto výboru, aby nám zaslali svoje podnety, aby boli zahrnuté priamo do textu a aby potom e, bolo menej tých pozmeňujúcich návrhov. E, berme do úvahy skutočnosť, že všetky politické skupiny sa zhodli s tou podstatou veci, aby sme zabezpečili, že tento parlament bude hovoriť jedným hlasom, ktorý jasne doláhne do uší komisie, a aby sa potom pozrela na veci, ktoré sú primárne dôležité pre celú Európu. Ďakujem pekne, Ignácio. E, mala som pripomenúť kolegom na začiatku, že to robíme spolu s výborom pre rozpočet, takže robíme to spoločne, pokiaľ ide o trastové fondy. Tiaňovi spravodajci, neviem, či pán Venta má mena. Pán Venta, Norbert za socialistov, Šál za liberálov, mám to tak napísané. Heidi, tiež máme zapísané tvoje meno. Maria Albilo Guzman. Pán Venta, nech sa páči. Ako spravodavca grupy APL Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako tieňový spravodajca by som sa chcel poďakovať pánovi Koraovi za prácu na tejto správe Správa počiarkuje dôležitú problematiku, dôležitú z pohľadu našej politickej skupiny, a síce potrebu zvýšiť zapojenie členských štátov, ktoré by mali naplniť svoj záväzok voči Trastovému fondu a takisto smerom k tej oficiálnej rozvojovej pomoci. Ako viete, takýto nástroj má umožniť Európskej únii reagovať rýchlejšie v súčasnej situácii a pritom nemôže samozrejme nahradzať e, účinné riadenie hraníc alebo kontrolu hraníc. Jeden z cieľov je e, riešiť aj jeden z tých hlavných, hlavných príčin e, migrácie a to si musíme pripomínať. Tento fond má pozbudiť naše partnerské krajiny k spolupráci vo veciach týkajúcich sa migrácie, čiže aj na ich strane by mali ukázať istú mieru politickej vôle. Takáto podpora by mala byť podmienená efektívnou, účinnou politikou vracania nezákonných migrantov, nelegálnych migrantov. Ďalej by tu mal byť efektívny proces identifikácie a implementácie projektov v rámci tohto fondu. E, mojich pozmeňujúcich návrhov sa istotne zmením o otázka, ako je napríklad väčší tlak na efektívne politiky readmisie a opätovného začlenenia ľudí, ktorí sa vracajú. A takisto pokiaľ ide o prevenciu konfliktov a radikalizácie. Ďakujem pekne, Norbert Neuser. E, ja zastupujem Annelies, ktorý ešte musí hlasovať e, na inom výbore. On sa najskôr chce poďakovať e, spravdajcovi za dobrý, dobrú správu, dobre štrukturovanú. Správa podľa Unleads obsahuje všetky body, ktoré sú veľmi dôležité aj pre našu skupinu a nakoľko Anlíc prišiel práve teraz, tak môže tie svoje body predniesť sám. E, ospravedlňujem sa, na AFETE bolo hlasovanie. Takýto je život europoslanca na dvoch miestach naraz. Môžeme zatiaľ dať priestor niekomu inému. Ty sa nadýcháš zatiaľ. Ano, šal, zalde. A potom ja si myslím, že to podstatnou spravodajca povedal otázka, ktorú by som ja nastolil, aká miera ambície v EÚ je. Spravodajca povedal, že komisia dáva k dispozícii tohto nástroja 1,8 miliardy a členské štáty ďalšiu takú istú sumu. a vieme, že veľmi často príspevky členských štátov sú veľmi skromné a, a nechcela som plať nulové a myslím, že ten rozdiel by nebol veľký, pretože to, čo členské štáty, štáty doteraz dávali, to bolo menej ako 10 Ak potrebujeme 3,6 miliardy eur, tak preto, že komisia má odhady, že potrebujeme minimálne takúto sumu, aby sme vyriešili tento problém. Ak komisia má polovicu, zmení svoje programovanie alebo stratégiu, alebo e, zniží úroveň svojich ambícií, alebo či by mohla nejak ovplyvniť vývoj veci a či by mohla vylepšiť bezpečnosť. Je to otázka byť či nebyť, alebo či jednoducho sa to len zamietne a že bude venovať 50 zdrojov, ktoré naozaj potrebujeme, aby sme čelili tomuto problému. Ja si myslím, že členské štáty e, spravodajca povedal, že sú skromné. Ja by som skôr povedal, že absolútne nehybné. Ďakujeme. Poprosíme o neskôršiu odpoveď komisiu. René, už ste chytili dých? Môžete odpovedať? Áno. Budem hovoriť o, o tejto potrebe, aby členské štáty skutočne e, dostali svojmu záväzku 0,7 HDP na e, rozvojovú pomoc z HDP a navyše chceme žiadať, aby ten fidučný alebo trastový fond sa použil hlavne a skutočne na rozvojovú pomoc, aby sa vytvorili pracovné miesta a aby sa tiež venovalo oblasti vzdelávania mladých a žien. Spravodajca správne upozorňuje na to, že teraz už máme financie z trastového fondu a že by sme to nemali teda uberať z fondov pre krajiny, ktoré sú menej rozvinuté. A navyše, treba dohliadať na to, aby sa tento fond využil správne, tak ako povedal predrečník. Podľa nás je táto správa um, veľmi dobrá, nie je potrebné veľa vecí dodávať. Napriek tomu predložím zo pár pozmeňovacích návrhov, hlavne aby sme mali uh, aby sme si dávali väčší pozor na také autorita, autoritatívne vlády, ako je napríklad eritrejská. A čo by som tiež chcel ešte poukázať, je potrebná udržateľnosť tohto fondu. Nie je možné, aby dlhodobé nástroje rozvojovej pomoci e, e, sa vyprázdnili e, vo svojom obsahu. Preto je dôležité, aby komunikácia medzi komisiou a členskými štátmi bola lepšia, hlavne pokiaľ ide o príspevky členských štátov, pretože nie je predsa možné, aby členské štáty sa dostali do takej situácie ako na samite vo Valete na jednej strane. Na jednej strane sa obhajuje rozvojová pomoc e, Afrike a potom tu máme fond pre Syriu 9 miliard, ktorý sa chcel vytvoriť a nakoniec sme sa nedopracovali ani k záväzkom a dosiahli sme len 80 miliónov záväzkov alebo viazaných fondov. Takže keď sa zavezujeme k nejakým fondom a finančným príspevkom, tak potom aj členské štáty musia splniť svoje sluby, pretože potom sa dostávame do hanebnej situácie, a my ako Európsky parlament potom nemáme žiadny vplyv na to, akým spôsobom sa tieto financie využívajú. Jediné, čo môžeme urobiť, je komentovať a z diálky opisovať situáciu. Ďakujem. Ďalší rečník. A ja by som chcela poďakovať Ignáciovi za jeho návrh správy. upozorňuje nás dostatočne na rizika využitia tohto fondu takým spôsobom, aby, eh, aby teda, že je potrebné, aby sa venovalo, venovala pozornosť skutočným potrebám, aby sme riešili príčiny migrácie pri koreňoch Je to iný problém, ktorý sa týka aj eh, dôstojnosti ľudí, ich chudoby a ich základných potrieb. V tejto správe sú jasne zachytené naše obavy ten postoj či koncept, že tento fond by sa nemal používať na iné ciele, než by boli rozvojové, ako môže byť pohraničná kontrola či iné, ale mali by vyplývať e, z potreby e, programu e, z Dohy a to je všetko v texte zachytené a tiež by sme mali neustále opakovať to, že e, mali by sme nastojiť na e, tých záväzkoch 0,7 HDP, HDP pre rozvojovú pomoc e, s príspevkom a s väčšou pomocou tohto trastového fondu E, súhlasím s tým, že treba viacej pomôcť tým menej rozvinutým krajinám, je ich veľmi veľa v subsárskej Afrike a treba sa uistiť, že občianská spoločnosť je implikovaná vo využívaní týchto fondov a správne sa upozorňuje na ženy a zraniteľné skupiny a na rešpektovanie práv všetkých týchto skupín obyvateľstva a tiež sa zdôrazňuje potreba koherentnosti politiky v rozvojovej oblasti. Možno príliš často opakujeme fakt, že toto financovanie by nemalo pokrývať náklady či ciele, ktoré súvisia s bezpečnosťou, ale to je tiež len otázka znenia textu. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Ďakujem. Ja si myslím, že nie je e, žiadnym tajomstvom, hovorí pani Albiol, že my v GUE sme proti externalizácii hraníc. A to je o tom, o čom hovoríme, keď hovoríme o Trastovom fonde pre Afriku. Nemali by sa venovať európske fondy na to, aby sme platili iným krajinám, aby kontrolovali migračné toky, aby teda urobili špinavú prácu za EÚ. Ide o to, že sa e, zaplatí iným krajinám, aby oni zabranili prílevu imigrantov do Európy a to je spôsob, ako presúvame uh, Eh, migračné politiky a politiky Európy pevnosti na iné krajiny a Európska komisia a hlavne my v tomto výbore by sme mali byť veľmi kritickí a nastojiť na tom, aby eh, financie, ktoré sú k dispozícii, aby išli na rozvojovú pomoc, na zlepšenie eh, životnej situácie a nie na pohraničnú kontrolu a podobne. Preto zdieľame Ehm, a podporujeme väčšinu tohto textu. Oceňujeme prácu pána Korao a predovšetkým podporujeme odsúdenie toho, že by sa tento fond využil na iné ciele než rozvojové. E, súhlasíme s kritikou na, na nedostatok financií v tomto fonde. Po- zdôrazňujeme potrebu 0,7 HDP na rozvojovú pomoc a hlavne EU e financie by sa nemali využívať na e, paravojenské či e, aktivity, či aktivity v oblasti obrany. My prídeme s konkrétnym pozmeňovacím návrhom, napríklad zdieľame význam vzdelávacích a zdravotných služieb na vylepšenie životnej úrovne, ale tieto služby musia byť verejné a predložíme tiež pozmeňovací návrh v prípade NGO NGOček a zodpovednosť za verejné politiky musí byť zodpovednosťou štátu alebo v bode D. Nemalo by sa hovoriť o príčinách nelegálnej imigrácie. Nie sú príčiny legálnej či nelegálnej, regulárnej či neregulárnej imigrácie ľudia utekajú zo svojich krajín alebo migrujú, pretože utekajú pred chudobou, hladom a vojnami. A my e, sa potom, my potom rozhodujeme, či táto imigrácia je legálna alebo nelegálna, či je regulárna alebo neregulárna, ale nie sú e, príčiny, ale ide o malé konkrétne zmeny e, a dúfame, že vylepšíme text, ktorý, ako už hovorím, zdieľame a podporujeme. Ďakujem. Charles ešte chcel niečo dodať? Skôr než dáme slovo komisii, položil by som ešte komisii túto otázku. Ak členské štáty budú naďalej nejakým spôsobom podkopávať tento fond, nemali by sme povedať, že v tomto prípade ten trastový fond nepotrebujeme? E, zadefinovali sme 8 v, v Európskom rozvojovom fonde. Mali by sa uvoľňovať financie podľa všeobecných pravidiel financovania v EÚ, tak prečo využíva tento trastový fond, keď e, máme financie k dispozícii tých 8 miliard? Takže ja neverím, že by členské štáty navýšili svoje e, príspevky. Nemohli by sme si vlastne ušetriť tvorenie tohto fondu? To bola otázka na Ignácia. E, vy to nemáte ešte v tej svojej správe, ale dobre. Ešte to, čo povedala pani Haltala, keď sa odvolávala o príčinách, e, odvolávala na príčiny tohto fenoménu, nedostatok perspektív, nedostatok e, pracovných miest a tak ďalej ja si myslím, že v mnohých krajinách je treba urobiť ešte veľmi veľa vrátane mojej. Máme vysokú mieru nezamestnanosti, vypracovali sme programy na tvorbu pracovných miest, na prvé zamestnania a tak ďalej. Dobre, dám najprv slovo komisii a potom môžete uzavrieť. Nech sa páči za Európsku komisiu. Mohli by ste nám povedať, viem, že ste z DG Devco, je tak? Nech sa páči. Call them from DG Devco and I sit in the West Africa unit. Mm, zastupujem oddelenie pre západnú Afriku na e, DG DEVKO. Na úvod niekoľko všeobecných poznámok na Margo vyjadrení, ktoré tu zazneli aj na Margo samotnej správy. V novembri 2015 e, bol vytvorený tento trastový fond e, a o zhruba 4 mesiace od jeho vzniku 315 miliónov bolo prislúbených vo forme podpory konkrétnych projektov, ktoré sa týkajú odolnosti hospodárskeho rozvoja, a taktiež budovania ďalšej odolnosti krajiny a tieto konkrétne prostriedky a projekty pôjdu najmä najzrentelnejším krajinám a skupinám v Afrike. Tento trastový fond umožňuje e, zoskupovanie úsilia. Ehm, poslanci sa pýtali na príspevky konkrétnych členských štátov, ale keď sa pozrieme je to fakticky 25 členských štátov, podporuje Trastový fond. Podpísali jeho vznik v novembri 2015 na najvyššej úrovni, na úrovni um, predsedov vlády a prezidentov, teda prejavili svoj záväzok k tomuto trustovému fondu. A vyjadrím sa neskôr k ďalším trustovým fondom, ktoré existujú, aby som to vložila do kontextu. Tento trastový fond e, má za cieľ riešiť príčiny migrácie a bude sa venovať e, štyrom hlavným cieľom. Hospodársky rozvoj, ďalej po druhé e, riadenie migračných tokov, ďalej po tretie hospodárska správa a po štvrté budovanie odolnosti, čo zahrňa poskytovanie základných služieb, ako aj bezpečnosť dodávok potravín. Tento nástroj je veľmi dôležitým významným mechanizmom na plnenie našich cieľov. Keď sa pozeráme eh, na príklad eh, Trastového fondu BEGU, čo je jeden z mála trastových fondov, ktoré existujú v súčasnosti, ten vznikol v polovici roka 2014. Do konca roka 2014 zhruba 36 miliónová podpora projektom bola udelená. Do konca roka 2015 to bolo teda konkrétne bolo podporených 75 miliónov eh, projektov eh, z tohto trasového fondu Beku vidíme, že zhruba 13 tisíc spolospodárov získalo priamu podporu eh, vo veľmi ohrozených krajinách a 450 tisíc príjemcov dostalo priamu pomoc vo forme rôznych očkovaní či lekárskych vyšetrení. E, pri fonde Beku vidíme nielen relevantnosť e, trastových fondov ako nástroja na plnenie cieľov, ale tiež e, táto forma financovania sa osvedčila aj ako forma prilákania ďalších podporovateľov takéhoto fondu. Vidíme teda aj na fonde Beka, že úspešnosť eh, jeho nasadenia si um, privoláva ďalšiu podporu ďalších krajín. Európska únia chce podporovať najmenej rozvinuté krajiny a chce dodržiavať ten záväzek 0,7 na rozvoj z HDP. A to by zhrňalo aj Trastový fond, aj ostatné prebiehajúce operácie a existujúce nástroje pokiaľ ide o úlohu občianskej spoločnosti a mimovládok, Európska únia z tohto trostového fondu chce nadviazať kontakty s rôznymi partnermi vrátani občianskej spoločnosti, ako aj s agentúrami členských štátov, medzinárodnými agentúrami. A vzhľadom na význam občianskej spoločnosti sme zorganizovali viacero informačných stretnutí v Bruseli aj priamo v teréne a na mieste. E, pokiaľ ide o transparentnosť a plnenie cieľov Trastového fondu, chceme dodržiavať pravidlá plnenia, tak ako to stanovujú požiadavky pravidel rozvojovej pomoci na e, jednotlivé formy pomoci, e, čo vyplýva z pravidel čerpania fondu rozvojovej pomoci a budeme informovať e, o výsledkoch prostredstvom rôznych ukazovateľov na jednotlivé programy aj na celkový rámec tohto nástroja. Ďalej k politickej koherentnosti. Tu súhlasíme, že tento politický dialog s krajinami je mimoriadne dôležitý a Trastový fond bude zapojený do nášho politického dialogu s partnerskými krajinami. Tieto krajiny sú súčasťou rôznych riadiacich e, orgánov, majú teda aj tam svoje slovo. E, ďalej sa bude venovať pozornosť aj ľudským právam a princípom e, dobrej hospodárskej správy. E, čo sa týka konkrétnych cieľov a ďalších následných krokov, tento trastový fond ešte len vznikol. Chceme však produkovať správy o výsledkoch a veľmi nám záleží na tom, aby aj parlament bol zapojený do procesu hodnotenia a to isté platí aj pre Africký trastový fond. Znamená to, e, že chceme spojiť e, túto implementáciu s priamým e, hodnotením a auditom, takisto ako to robíme aj v prípade iných programov. Je to nástroj, ktorý musí byť efektívny a ktorý bude napojený na priamu zodpovednosť. Môžem sa vás prosím opýtať, čo môžete dosiahnuť trastovými fondami, ktoré, čo ste nemohli dosiahnuť bežnými nástrojmi. Mnohí sa totiž pýtajú, prečo vytvoriť takýto osobitný druh e, trastového fondu. E, je tu viacero aspektov pridanej hodnoty. Jednak je to rýchlosť, e, reakčná rýchlosť. Uviedla som príklad fondu Beku. Tu sa tieto prostriedky zhromaždia fonde a potom sa rozhodnutia o plnení príjmajú veľmi rýchlo po vytvorení samotného fondu. Ďalej druhá pridaná hodnota je, že môžeme zhromaždiť financovanie z rôznych zdrojov, nielen z členských štátov, ale aj z nástrojov Európskej únie. Často je dosť zložité skombinovať viacero nástrojov e, e, pod jedným zastrešujúcim cieľom a ďalšia pridaná hodnota spočíva v schopnosti reagovať na aktuálnu krízu. Jedným z dôvodov, prečo vôbec vznikol tento trustový fond, tak ako už povedal spravodajca, je bola reakcia na akčný plán z Valety, aby sme mali konkrétny nástroj, ako uspokojiť potreby vyplývajúce z aktuálnej politickej krízy. tento trastový fond nám to umožňuje nielen teda plnenie konkrétnych záväzkov, ale aj plnenie záväzkov ktoré sú v akčnom pláne z Valety. Predsednička, možno by sa mala vytvoriť nejaká rezerva na nejaké núdzové účely e, napríklad, ale to necháme na inokedy. Ignacio? Thank you. Thank you for... Ďakujem všetkým kolegom e, za ich vystúpenia. Viac menej súhlasím so všetkými kolegami, Väčšina z poznámok už je obsiahnutá v texte. Myslím si, že my ako výbor pre rozvoj musíme zaujať jednoznačné stanovisko k aspektom rozvoja tak aby sa tieto prostriedky využili predovšetkým na ciele rozvoja, nie len na ostatné e, ciele, napríklad e, otázky bezpečnosti, kontroly hraníc, e, teda niečo, čo spadá mimo. Um, rozvoj. Ja súhlasím napríklad s vyjadrením kolegov socialistov, aj s pánom Ventom súhlasím v tom, že ak všetko pôjde ako má a ak sa nám podarí vďaka tomuto fondu podporiť e, rozvoj, tak otázky bezpečnosti budú len vedľajším pozitívnym um, faktorom a nemalo by to byť však primárnym cieľom venovať sa len otázkam bezpečnosti. A čo sa týka e, výzvy členských štátov, aby sa viac podielali na tomto fonde 3,6 miliardy. Eh, my tu nehovoríme ešte o tejto sume, hovoríme o sume 1,8 miliardy členské štáty. Zatiaľ eh, nie sú schopné toho robiť veľa. Ja som eh, to formulovala dosť mierne v texte, ale môžeme to formulovať aj ostrejšie, ak si to želáte v konečnom znení správy. Myslím, že aj to, čo povedala Marina, o tom, aby sme sa držali oblasti e, rozvoja, aby sme sa neposúvali smerom k externalizácii európskych hraníc, e, aby sme teda neprenechávali tú špinavú prácu e, našim vonkajším susedom a partnerom. Ja teda s kolegami súhlasím a verím, že sa nám podarí spoločnými silami vypracovať jednoznačné silné stanovisko nášho výboru. Ďakujeme pekne. Lehota na pozniace návrhy vyprší 29. marca na poludnie. Hlasovať sa bude 24. mája. Ďakujem pekne, Ignácio. Je mi ľúto a máme už dosť veľký časový skls, je to moja chyba. Teraz prechádzame k bodu 21, boj proti korupcii a následné kroky po uznesení z výboru Krym. V roku 2012 parlament vytvoril osobitný výbor pre organizovaný zločin, boj proti korupcii a praní špinových peňazí Uznesenie z tohto výboru bolo zvolené v roku 2013. Teraz sa venuje výbor Líbe ďalším krokom. V tejto súvislosti rozhodli sme sa vypracovať stanovisko k tejto správe, pretože korupcia a pranie špinavých peňazí úzko súvisia s plnením cieľov rozvoja. Vieme, že eh, finančné doky mm, sa často strácajú v rôznych eh, eh, nelegálnych slepých uličkách Opäť e, Ignácio, dnes je to naozaj môj deň. Po celom roku nečinnosti je to dnes celé na mne. V tejto správe ide o boj proti korupcii a nadvezuje sa tu na uznesenie z e, výboru Krym. Ja som tenevým spravodajcom aj e, pre správu vo výbore LIBE. To podotýkam na úvod. Vypracúvame tu stanovisko, ktoré vychádza zo štyroch eh, zásadných oblastí, ktoré podľa nás by mali byť zahrnuté do všetkých krokov Európskej únie v rozvojových krajinách. Domnívame sa, že pri rokovaní politických eh, dohôd a formách pomoci týmto krajinám Európska únia by mala vnímať prioritne otázku spolupráce v boji proti organizovanému zločinu a tiež proti korupcii a praniu špinavých peniazí. Niektoré tieto návrhy vyplynuli z mnohých stretnutí s eh, talianským prokurátorom a sudcami, ktorí sa venujú konkrétne boju proti mafii a nadnárodnému zločinu. niektorých z týchto stretnutí som absolvovala spolu s kolegyňou Eli Schlein, ktorá je tu tiež prítomná. A tie štyri oblasti, ktoré som spomenul, sú nasledovné. Poprvé, efektívne a dôveryhodné výmeny informácií o D orgánov prokuratúry a sudcov z tretich krajín v boji proti medzinárodnému organizovanému zločinu. Protokol výmeny informácií by mal byť záväzný. Europol a Eurojust, tieto agentúry, doteraz nevynakladajú dostatočné úsilie, mali by sme tiež zvýšiť mieru prostriedkov a tiež nasadenia v kontakte so súdnymi orgánmi tretich krajín. Mali by sme podporovať výmenu e, odborných skúseností a poznatkov a posilňovať záruky, e, ktoré existujú pre občanov. Okrem toho by sme mali mm, posilniť alebo vytvoriť e, siete spolupráce vyšetrovacích orgánov a aj súdnych orgánov v konkrétnych oblastiach napriek istým obmedzeniam skúsenosti Europolu a Eurojustu, ako aj Európskej siete súdnictva by sa mali e, využiť e, a mali by sa sprístupniť aj tretím krajinám. Ďalej druhá oblasť e, sa týka riadneho plnenia dohovoru OSN o nadnárodnom organizovanom zločine, čo je priorita mnoho krajín, ktoré podpísali dohovor OSN Doposiaľ e, tento dohovor neplňa v plnej miere a to je veľká prekážka e, v snahe zvýšiť efektívnosť na globálnej úrovni. Súdna spolupráca je často zablokovaná tým, že existujú veľké rozdielnosti medzi jednotlivými právnymi e, systémami a tento dohovor o OSN je možnosťou, ako napraviť tieto rozdiely. Európska únia by mala vynaložiť väčšie úsilie v spolupráci s tretimi krajinami, aby sa dosiahlo plné implementovanie tohto dohovoru OSN a tiež aj ostatných medzinárodných právnych nástrojov v boji proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Ďalej tretia oblasť. Európska únia mm, sa musí intenzívne venovať e, vývoju globálnej politiky v boji proti drogám. Mnoho rozvojových krajín je krajinami pôvodu alebo tranzitu e, nezákonných, e, nelegálnych drog. Domnievame sa, že Európska únia by mala vyrokovať s týmito krajinami možnosti ďalšej spolupráce orgánov činných trestnom konaní a tiež by sa mala stimulovať globálna diskusia o téme drog, najmä tzv. mekých drog. Táto diskusia vzhľadom na neefektívnosť doterajšia globálne úsilia v boji proti kriminálnemu zločinu v drogách sa pristupuje k iným možnostiam v snahe odstaviť zločinecké organizácie od takéhoto pašovania drog. Európska únia musí vyvinúť diskusiu aj sama vo svojich radoch e, a to vychádzajúc z skúsenosti do doteraz zhromaždených musia e, sa zodpovedať otázky, ktoré som formuloval aj na schôdzi výboru LIBE, kde som povedal, že Európsky parlament by zaujať stanovisko k otázke mekých drog, ako je napríklad kanabis. A ďalej. Here it is. The fourth way is land grabbing and food stuff. Zaberanie pôdy a špekulácie s potravinami, to je štvrtá oblasť. Ľudia majú právo rozhodnúť e, o, e, svojom vlastnom systéme e, zabezpečovania potravín a plnospodárstva. Toto by mal byť hlavný nástroj v boji proti chudobe a hladu. Ehm, malo by sa bojovať proti finančným špekuláciám s potravinami, ako napríklad spukovanie za nízke ceny a tiež zaberanie pôdy ehm, na úrovni veľkých nadnárodných podnikov ehm, vzhľadom na eh, dopady eh, na malovýrobcov potravín. Toľko teda štruktúra nášho stanoviska. Veľmi rád si vypočujem isté, že vyjadrenie kolegov Ďakujeme pekne. Isté, že viete, ako spôsobiť e, kontroverziu tým, že nastolujete tému legalizácie mekých drog. Ja tu hovorím e, len o tom, že v Európskom parlamente by sa malo začať diskutovať o týchto témach. E, mali by sme zaujať vedecký prístup k tomu, aký dopad majú tieto meké drogy na organizmus zločin, ktorý sa na tomto veľmi obohacuje. Uvidíme, ako sa k tomu postavia kolegovia. Ja však viem zo svojich skúseností, že je to dosť kontroverzná téma. Ako prvý požiadalo slovo pán Benta za EPP a potom Eli Schlein za socialistov. Ďakujem mene EPP nášho teneho spravodajcu, pána Diasa Demera, môžem povedať, že ďakujeme spravodajcovi za jeho prácu. Na veľkej miery súhlasíme so spravodajcom v tom, že je potrebná väčšia miera koordinácie medzi všetkými aktérmi, ako aj nástrojmi na všetkých úrovniach. Boj proti organizovanému zločinu musí byť eh, rozsiahlou eh, reakciou eh, a musí mať tiež cezhraničnú povahu naša skupina predložila 9 pozmiacich návrhov, aby sme e, položili väčší dôraz e, na dopad e, korupcie na rozvojové krajiny. Chceme tiež zdôrazniť význam rozvojového cieľa číslo 16, vďaka čomu by rozvojové krajiny získali mandát bojovať proti nezákonným takom peňazí, proti korupcii a pašovaniu a tiež, aby sa zlepšili princípy Mm, dobrej správy veci verejných. E, tiež sa domnievame, že transparentnosť a priama zodpovednosť by mali byť kľúčovými pohnutkami pri akýchkoľvek krokoch e, aj na úrovni ESV či v tejto oblasti. Ďakujeme ešte raz pánovi spravodajcovi a predpokladáme, že sa nám bude veľmi dobre spolupracovať e, s všetkými kolegami v tejto oblasti. Eli Schlein. Thanks, chair. Ďakujem pani predsednička, ďakujem samozrejme Ignáciovi. Som veľmi rada, že môžem E, spolupracovať na tomto stanovisku. Je dôležité, aby aj výbor LIBE zohľadnil to, čo hovorí DV, pokiaľ ide o boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Korupcia a nezákonné toky financií sú cezrančným javom, ako Iniacio správne poznamenal, a mali by byť riešené globálne z tohto dôvodu. Nadnárodný organizovaný zločin je osobitne stále sa meniacím odvetvím, ktorý sa prispôsobuje trhom, ktoré nepoznajú hranice alebo pravidlá e, pašovanie drog, e, prevádzanie migrantov, e, boj, teda pašovanie zbraní, nerastných súrovín a tak ďalej. E, v dôsledku tejto činnosti a organizovaného zločinu prichádzajú mnohí ľudia o život. Korupcia je vysoká, hlavne v krajinách rozvíjajúcich sa, pretože situácia nedostatočného rozvoja a nerovností spôsobuje rozšírenie organizovaného zločinu. To podkopáva účinnosť rozvojovej pomoci a nie je možné kvantifikovať takéto niečo len číslami. Takisto to samozrejme podkopáva aj verejné služby, aj efektívnosť, podkopáva to inštitúcie, demokratické inštitúcie a takisto to vedie k nedostatku dôvery a legitimnosti, poklesu legitimnosti v očiach eh, verejnosti. Takisto korupcia pravdepodobne zvýši eh, príjmovú nerovnosti a je možné ju zadefinovať ako agresívnu daň, ktorá najviac vplýva na chudobných a na tých najzraniteľnejších. Korupcia má negatívny dôsledok aj na životné prostredie tým, že sa zvyšuje vyčerpávanie tých zdrojov prírodných a takisto znečistenie a takisto to ohrozuje aj formy nejakých teda tak ako sme spomínali aj minulý rok v správe, ktorú som vypracovala sama, tak tie prostriedky sú otadované na úrovni miliard ročne, preto by sme mali e, klas dôraz na viac, ve väčšej miere tzv. ownership a mali by sme e, bojovať aj proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a proti daňovým únikom, ktoré úzko súvisia s otázkou korupcie a s otázkou e, organizovaného zločinu. Máme tu dohovor napríklad Spojených národov proti korupcie, potom e, dohovor proti podplácaniu, potom je tu UNC, ďalšia iniciatíva, ale takisto je tu aj Task Force na medzinárodnej úrovni. Toto všetko viedlo k pozitívnym krokom, ale tie rozvíjajúce sa krajiny ešte nevideli veľa prospechu z takýchto medzinárodných dohovorov a iniciatív, z časti aj preto, že im chýba kapacita implementovať a presadzovať takéto dohovory, ale aj preto, že to nie vždy bolo tým primárnym záujmom všetkých iniciatív, EÚ veľa investovalo do boja proti korupcii, pokiaľ ide o riešenie tých susedných e, krajín, ale ešte nebolo spravené dosť, pokiaľ ide o riešenie korupcie v tých rozvíjajúcich sa krajín. Komisia by mala riešiť aj e, riadenie e, rizik korupcie, hlavne v tých rozvíjajúcich krajinách. EÚ musí podporiť zriadenie silných národných systémov, kontroly korupcie, vrátane systémov lokálnej a regionálnej vlády, vrátane auditov, verejného obstarávania, ale takisto aj e, umožnenie fungovania tzv. watchdogs, parlament, e, orgány na presadzovania práva, iné agentúry. Zároveň by to mali byť jasné plány, ako zmierňovať rizika korupcie. E, aj legislatíva by mala byť pri, pardon, teda whistleblowery, tzv. Teda interní zamestnanci, ktorí dajú informácie, by mali byť podporovaní Mali by sme podporovať aj priame mechanizmy, ktoré dokážu pomôcť tým, ktorí žijú v takýchto krajinách, ktorí budú chcieť poukázať na nekalé praktiky. Tak sa to deje v kontexte mnohých bilaterálnych eh, agentúr na rozvoj, pre rozvojovú pomoc. Predchádzajúci rámec, pokiaľ ide o DSG nástroje, nemal žiadne ciele, ktoré sa týkajú správy riadenia, pokiaľ ide o zodpovedanie sa a korupciu. Teraz máme samostatne stanovený cieľ, ktorý sa sústreduje na dobré správu a riadenie a na transparentnosť, zodpovedanie sa a korupciu. Ďakujem ešte raz Ignáciovi za ten návrh a teším sa na to, že prispiem spolu s inými tieňovými. Ďakujem pekne. Thank you, thank you very much. Um, Marina Albiol. Ďakujem pekne, Maria Albiol. Gracias. Um... Ďakujem. Neviem, či sekretariat vie, že ja budem tieňovým v Lague Ďakujem Ignáciovi Koráovi za jeho prácu. Zachytáva kľúčové prvky, ale chýbajú nám niektoré otázky, ktoré sú podľa nás dôležité a bez nich nie je možné správne pristúpiť k otázke organizovaného zločinu a korupcie z hľadiska perspektívy výboru DV. Treba spomenúť eh, daňové raje a pranie špinových peňazí, jednoznačný boj proti bankovým tajomstvám a daňovým rajom. To sú všetko podmienky, ktoré podporujú organizovaný zločin. Vieme, že pranie špinavých peňazí e, v týchto daňových rajoch predstavuje e, významné percento e, celosvetového HDP a často sa e, takýmto spôsobom zakrývajú financie, ktoré sa potom používajú na korupciu, uplatky a tak ďalej. Tiež by sa malo spomenúť prepojenie nadnárodných spoločností a organizovaného zločinu v Kolumbii, v Hondurase. Sú mnohé prípady, ktoré potvrdzujú, že nadnárodné spoločnosti európskeho kapitálu, ktoré kontrahujú E, skupiny organizovaného zločinu, aby e, pôsobili zastrašujúcu alebo dokonca aby vraždili e, odborárskych aktivistov, aktivistov opozície, ľudskoprávnych aktivistov, takže to by sa malo spomenúť. Organizovaný zločin napojenie na nadnárodné firmy. Tiež nám chýba výzva k tomu, aby sa prestalo s asociačnými dohodami s krajinami, ktoré majú korupčné vlády alebo vlády, ktoré korupciu podporujú. Jasný príklad Mexiko podľa eh, percenta, eh, podľa štatistík ide o najviac korumpovanú krajinu na svete podľa údajov OECD, ale nie len aj Maroko, Saudská Arábia a tak ďalej. A oceňujeme potrebu diskusie o politike e, tzv. mekých drog. Podľa nás je to rozhodujúca diskusia, ak chceme korektne bojovať proti organizovanému zločinu a korupcii. Ďakujem. Ďakujem. Už nikto žiadny sa ne, nezapísal na rečnícky zoznam. Komisia by chcela zareagovať. Nemám žiadne mená za komisiu. Nech sa páči. Nemám vaše meno, poprosím vás. Som za DigiDevko. Venujem sa e, cyberbezpečnosti a organizovanému zločinu. pokiaľ ide o tie návrhy spravodajcu a možno by som poskytla aj nejakú spätnú väzbu, pokiaľ ide o to, čo už komisia robí v tejto oblasti. Nerada by som, nakoľko správa je pomerne komplexná, nerada by som teda vstupovala do toho riešenia tej veľmi inovatívnej formy kriminality, ktorým je organizovaný zločin, hlavne pokiaľ ide o internet a pokiaľ ide o ten technologický pokrok, ktorý spravil tie geografické ovahy ešte menej relevantnými a ktorý ešte výraznejšie stiažil našu prácu. Keď tak prechádzam teraz s tými návrhmi spravodajcu, pokiaľ ide o nadnárodný rozmer, e, vidíme to každodenne, keď hovoríme s tretími krajinami, je tam potreba fungovať nielen na úrovni krajiny, ale podporovať aj štruktúry, či už formálne alebo neformálne, pokiaľ ide o e, lepšiu spoluprácu tých zainteresovaných strán, pokiaľ ide o výmenu tých, e, tej najlepšej praxe s relevantnými agentúrami EÚ a pokiaľ ide o tú o to know-how alebo expertízu, tak to robíme aj vo forme programov budovania kapacít, hlavne tých, ktorí sa týkajú riešenia organizovaného zločinu, ale došlo aj k úsiliu dostavať to do programov, ktorí sa týkajú vnútra, teda spravodlivosti a bezpečnosti. Pokiaľ ide o programy, ktoré sa zacielujú osobitne na organizovaný zločin, tak chceme hlavne využiť existujúce existujúce agentúry, ktoré už existujú, Gafilat napríklad v Amerike, Amerika Pol, ďalší, potom Central America Integration System, ktorý má veľa e, uznesení, ktoré sa týka napríklad aj e, obchodovania so zbraniami, ďalej je tam veľa informácií z policajných záznamov. Ten zoznam je pomerne široký a využíva takisto znalosti, skúsenosti členských štátov EÚ, ktoré pochádzajú z tých e, patričných orgánov policajných alebo orgánov na presadzovanie práva. A samozrejme v maximálnej miere zapájajú aj e, agentúry EÚ. Kolegyňa, kolega z generálneho riaditeľstva pre vnútro DG Home by bola skôr povolaná, respektíve by bol povolaný hovoriť o tom, ako sú do toho zapojené agentúry typu Europol, Eurojust, ktoré by sa mohli priamejšie a jednoznačne sa zapojiť v rámci celého toho, celé, celé tej činnosti, aj pokiaľ ide o tie teda štatutárne rámce a pokiaľ ide o ten mandát, ktorý má. Robíme veľa aktivít, ktoré sa týkajú boja proti organizovanému zločinu na globálnej úrovni. Snažíme sa zlúčiť ten vnútorný a vonkajší rozmer a snažíme sa aj vytvoriť synergie, pokiaľ ide o vonkajší boj proti organizovanému zločinu v rámci toho cyklu európskeho. A takisto je to akčný plán v rámci Europolu, ktoré, teda Europol je lídrom, hlavne pokiaľ ide o tie kriminálne hrozby, možno, že to poznáte ako impact. A sú tam oblasti, ktoré prakticky pokrývajú všetko väčšinu typov organizovaného zločinu, počnú s drogami, ktoré sa potom delia na tvrdé heroín, a potom je tam obchodovanie s kokainom, obchodovanie s ľudskými bytostiami, potom technologické zločiny, kyberkriminalita, pašovanie migrantov a potom malé a ľahké strelné zbranie. Budovanie kapacít na jednej strane je to veľmi taká, taká praktická stránka vo forme takého líder mentorstva a, alebo mentorovacích programov a tak, takisto školení a na druhej strane je, sa to deje aj formou podpory príslušných legislatívnych rámcov. Ako napríklad aj sú tie tri palemské protokoly. Toto robíme formou rôznych tematických nástrojov e, v rámci DEFCO, ale takisto to podporujeme výrazne aj na tých e, multilaterálnych fórach e, prostredníctvom SVČ a komisie, sú tam zastúpené aj členské štáty. A posledná pripomienka, to ani tak nespadá do pôsobnosti DEFCO, ale možno predsa len by som mala spomenúť e, otázku mekých drog. Chystá sa diskusia UNGAS e, v New Yorku v rámci 30. osobitného zasadnutia všeobec, e, teda generálneho zhromaždenia E, pokiaľ ide o tie celosvetové drogové problémy. Veľmi je, to očakávaná, je to veľmi očakávaná udalosť o pár týždňov. Samozrejme s prihľadnutím na to, že politika v oblasti drog je kompetenciou členských štátov, e, komisia sa domnieva, že by sme mali s cestou e, tvorby politiky, ktorá vychádza z faktov a z dôkazov Isté existujú príklady dekriminalizácie v niektorých štátoch Spojených štátov, napríklad alebo v iných krajinách. A dokonca aj v EU majú členské štáty e, rozdielne stanoviská k tejto tematike. Takže ten dialog, ktorý by mohol vyvstať aj na fóre UNGAS, tak to by sa mohlo potom eventuálne e, pretaviť aj do tohto procesu. Ďakujem pekne za to. to. A Ignacio, chceš doplniť? Áno. E, myslím, že táto otázka, otázka organizovaného zločinu, to je vec, ktorá aj v rámci výboru LIBE, ktorého som poslancom, teda členom, nepristupujú k tomu európske inštitúcie správne. My si to nejak drobíme medzi členské štáty, pokiaľ ide o organizovaný zločin a to, čo Manuel Bjorg a aj predtým kolegyňa povedali, to je úplne pravda. My prichádzame o tie šance aj o veľké peniaze z dôvodu organizovaného zločinu a my nikdy nerealizujeme diskusiu ohľadom toho, ako, respektíve neberieme tú diskusiu, ako to vyriešiť s plnou vážnosťou. Ja teda dúfam, že tá správa Libe a to stanovisko, ktoré vypracovávame na úrovni výboru DV, lebo tam je veľa dopadov na tretie krajiny, že to nám pomôže zmeniť ten diskurs alebo spôsob, ako sa na to pozeráme. Samozrejme, tie obmedzenia, ktoré sa týkajú prvej verzie návrhu, tie nám neumožnili to pokryť úplne uspokojivo, ale následnými pozmeňujúcimi návrhmi a tými ďalšími dopracovaniami po tejto prvej schôdzi dokážeme rozšíriť rozsah tém, ktoré by mala takáto správa takéhoto typu pokrývať, čo je naozaj problematika veľmi široká. Ja som plne k dispozícii na túto prácu a, a presne chápem, o čom hovoríš, keď spomínaš e, index korupcie, keď hovoríš o strate príležitosti, strate šanci. E, ty si spomínala Mexiko, ale ja pochádzam z Talianska, ktoré e, má ktoré je najvyššie postavené v rebríčku hodnotenia indexu korupcie. Ja dokonca som zo Sicílie, ktorá je ešte vyššie v rámci toho rankingu. Takže ja presne viem, aké sú tie účinky nepragmatickej politiky v takýchto, takýchto veciach, aké sú tie stratené šance a stratený rast. Čiže ja som naozaj k dispozícii, plne k dispozícii, aby sme čo najlepšie túto správu, toto stanovisko vypracovali. Ďakujem pekne. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 21. marec a potom hlasovanie 20. apríla. Ďakujem pekne. Teraz 22 ľudské práva a migrácia v tretich krajinách, e, predmetom novinových správ mnohých. My sme mali možnosť zažiť e, skúsenosti sprostredkované niektorých migrantov v našich krajinách. Mali sme na plenárke minulý týždeň správu o ženách a utečenkách alebo utečenky, akým problémom čeli a teraz e, dostávame iniciatívnu správu výboru pre ľudské správa a to je, do toho teraz naša spravodajkynia vstúpi pani Maria Obio Guzman, ktorá tiež toho robí veľa ako E, ke... Ďakujem a dúfam, že všetci ste už dostali návrh stanoviska. Podľa nás je dôležité, aby v tomto výbore sme sa venovali aj samotným politikám EÚ kriticky pretože aj v EÚ sa systematicky porušujú ľudské práva, detenčné centra, deportácie, e, ilegálne vyhosťovanie, ku ktorým dochádza. Po druhé, migrácia má hlboké príčiny, ekonomické, politické, sociálne dôvody, ktorým treba čeliť a v tomto stanovisku teda je potrebné zdôrazniť, že EÚ a členské štáty musia prebrať zodpovednosť, ktorú za to nesieme. Negatívne dopady nadnárodné spoločnosti a obchodná politika EÚ v tretích krajinách, ktoré boli tiež zodpovedné za všeobecné eh, ochudobnenie týchto krajín a systematické porušovanie ľudských práv E, exploatovaním a zneužívaním prírodných zdrojov a pracovnej sily v týchto krajinách a tiež vojenskými zásahmi členských štátov v tretich krajinách a kvôli týmto vojenským zásahom e, tiež narastlo porušovanie ľudských práv a bolo volanútená e, alebo bola vyvolaná migrácia. Naďalej vyžadujeme tu je naša vina, že žiadame od ochudobnelých krajín, aby naďalej eh, platili svoj zahraničný dlh a to im zabraňuje rozvíjať eh, verejné politiky, ktoré by rešpektovali ľudské práva a tiež eh, nepriamo núti ľudí utekať z týchto krajín. A tiež by sme mali zdôrazniť, že hlavne v tomto výbore musíme odsúdiť používanie rozvojových fondov na vnúcovanie migračných a obchodných alebo ekonomických politik v tretich krajinách. Pred chvíľou sme e, sa venovali otázke Trastového fondu v Afrike a ako rozvojové fondy e, Ehm, sa využívajú na isté vydieranie konkrétnych krajín, aby podpísali určité obchodné politiky alebo aby viedli určité migračné politiky eh, za výmenu týchto dohôd. Takže na to by sme tiež mali poukázať. A treba tiež zdôrazniť, že EÚ musí zrušiť eh, migračné dohody s tretimi krajinami, v ktorých vlády porušujú ľudské práva, hlavne teraz, keď sa hovorí o dohode EU-Turecko, tak ja si myslím, tento bod je veľmi dôležitý. V tých krajinách, kde nie sú žiadne záruky e, plnenia ľudských práv. To sú všeobecné línie stanoviska a dúfame, že e, vďaka príspevkom, pozmeňovacím návrhom všetkých e, politických skupín e, sa toto stanovisko e, vylepší. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teresa Jiménez ako prvá, nech sa páči. Ups. Sí, muchísimas gracias. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som poďakovať pani Albiol za správu, ale uznávam, že nemôžem súhlasiť s niektorými bodmi, ktoré sú v tomto stanovisku. Napríklad ťažko sa mi verí, že všetky nadnárodné spoločnosti v EÚ zhoršujú súčasnú migračnú situáciu tretích krajín. To neznamená, že by som nevedela, že sú niektoré z týchto veľkých firiem, ktoré môžu zohrávať určitú úlohu. Tieto firmy môžu znišiť migračné toky, pretože poskytujú pracovné miesta a stabilitu, ale v súčasnej situácii, ako je Sýria, Irak či v iných krajinách, kde e, pôsobí terorizmus, či kde sú vojnové konflikty, tak tam je to absolútne nemožné. Nadnárodné spoločnosti, ako sa hovorí, by mali mať väčší vplyv pri vytváraní pracovných miest a neskôr v týchto krajinách, keď e, prebehnú e, roko, mierové rokovania a v odseku 2 sa hovorí, že ľudské práva migrujúcich z tretich krajín sú systematicky porušované v rámci EÚ, tak ja si myslím, že slovo systematicky nie je vhodné je veľa prírado, prípadov NGOčiek, občianskej spoločnosti či vlád, ktoré spolupracujú a ktoré sa snažia pomáhať utečencom a migrujúcim, takže nemôžeme zovšeobecňovať ak došlo k nejakým príkladom porušenia, určite by sme nemali používať slovo systematicky, to je jednoducho prehnaný výraz. Tá, toto stanovisko sa venuje situácii migrantov a utečencov v tretích krajinách, nie v EÚ, takže ja si myslím, že tretí odsek je absolútne mimo kontextu a cieľa. Mali by sme vyjadriť konštruktívnejšie stanovisko, napríklad nie len v tejto správe treba prehlbiť to, čo môže EÚ urobiť, aby sme pomohli naozaj migrujúcim v tretich krajinách je potrebné analyzovať príčiny migrácie v tretich krajinách a EÚ by mala podporovať účinnejšie politiku dialógu a budovania miera a podporovať približovanie sa rôznych komunít. Navyše ESVČ by malo viacej podporovať tretie krajiny, aby sa pomohlo utečencom v utečeneckých táboroch. Musíme podporovať výmenu dobrých skúseností s tretimi krajinami, podporovať vzdelávanie pracujúcich eh, v humanitárnej pomoci a tiež pomáhať policajným jednotkám. Treba zdôrazniť eh, vylepšenie individuálneho hodnotenia a registrácie utečencov v eh, táboroch, ako im pomáhať hlavne deťom, handicapovaným a ženám. A to sa v tretích krajinách teraz nerobí. Tiež je rozhodujúce, aby deti utečencov neprestali chodiť do školy. Pre EÚ je veľmi dôležité podporovať vzdelávanie a výchovu. Ako sme už zdôraznili v iných správach, deti potrebujú žiť normálnym životom, hlavne počas vojenských konfliktov a vzdelávanie a výchova je základný nástroj na to, aby sme tieto normálne podmienky vytvorili. Musíme e, rozhodnejšie bojovať proti obchodníkmi s ľudskými bytostiami. Musíme si e, vymieňať e, informácie, aby sme bojovali proti akémukoľvek druhu obchodovania s ľudskými bytostiami. Ide o zásadné porušovanie ľudských práv, hlavne deti a žien. Koordinácia, spolupráca medzi EÚ a tretimi krajinami je kľúčová, aby sme uchovávali ľudské práva migrujúcich a na to je potrebné mať viacej informácií, ku ktorým nevždy dochádza k výmene. Potrebujeme presnejšie údaje, v mnohých týchto krajinách je taká situácia, že nemáme um, adekvátneho homologa na spoluprácu alebo partnera na spoluprácu. Pozmeňovacími návrhmi určite vylepšíme stanovisko, aby sme prispeli eh, k cieľu vylepšenia situácie týchto utečencov v tretich krajinách. Kolega Silva. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som poďakovala Marine Albiol e, k samotnému textu. Zdieľame veľkú časť týchto obáv. Pokiaľ ide o prepojenie e, ľudské práva a migrácia v tretich krajinách, ale tiež pokiaľ ide o zodpovednosť EÚ a na tú treba poukázať na zodpovednosť európskych politík. To je jeden z aspektov, ktorý by sme chceli posilniť v tomto texte. A hlavne koherentnosti EU politik. koherentnosť rozvojovej pomoci a politiky v krajinách pôvodu, spolupráca, aby sme e, zabezpečili bezpečnosť v krajinách pôvodu a tiež spoluprácu, aby bolo možné integrovať migrujúcich v tretích krajinách. A táto integrácia ale sa musí robiť rešpektovaním základných práv migru- migrujúcich pred nami ostáva ešte veľa práce, aby sme vylepšili a objasnili ciele tohto stanoviska a, a stanoviska výboru DV. A tiež si myslím, že bude potrebné, aby sme vyvinuli všetci konštruktívne úsilie a rovnako úsilie väčšej otvorenosti, rovnako ako spravodajkyňa aby sme našli e, také znenie textu, e, ktorý budeme môcť všetci podporiť, bola by škoda, keďže zdieľame rovnaké obavy, tak bolo by škodou, keby e, nevyrovnané znenie textu spochybnilo dohodu medzi jednotlivými politickými skupinami a tiež je tu problém definície Aký je vlastne cieľ tohto stanoviska? Odvoláva sa na stanovisko výboru AFET, teda na zahraničné veci, ktorý sa venuje právu migrujúcich v tretich krajinách. A v texte sú rôzne odvolávky na situáciu utečencov imigrantov v EÚ, ako keby sa text venoval správu migrujúcich z tretich krajín na území EÚ, ale to nie je cieľ predsa tohto stanoviska. Takže musíme sa pridržiavať mandátu. A možno by bolo e, potrebné lepšie rozlíšiť problém imigrantov a utečencov. Je pravda, že problémy jedných aj druhých sú veľmi úzko prepojené, ale tiež si myslím, že by sme mali jasne stanoviť rozdiel medzi problémami týchto dvoch kategórií a, a treba e, na ne aj rozdielným spôsobom odpovedať. A tiež si myslím, že tento dokument by by bol lepší, e, keby jasnejšie pristupoval k niektorým veciam, aby sa zabranilo zo všeobecňovaniu, aby sa všeobecne nekonštatovalo, že politiky EÚ podporujú systematické porušovanie ľudských práv. To sú naozaj prehnané formulácie ktoré treba minimálne upresniť alebo zobjektívniť. Potom je tu odvolávka na imigračné dohody Migration Agreements. A e, tento výraz je tiež diskutabilný. Hovorí sa aj o obchodných dohodách, ktoré údajne majú vnúcovať imigráciu a tu naozaj neviem veľmi dobre, o čom vlastne hovoríme. Sú tam niektoré pasáže v texte, ktoré si naozaj zaslúžia byť upresnené a ja som presvedčený, e, že sme e, schopní sa zhodnúť na spoločnom texte, pretože tie obavy sú rovnaké a záverom. To isté platí aj pre odvolávku na zahraničný dlh eh, chudobných krajín. Hlavne pre tých ako ja, ktorí si myslíme, že reštrukturalizácia verejného dlhu je rozhodujúci nástroj pre rozvoj mnohých krajín. Formulka, ktorá sa tu navrhuje a síce Eh, obyčajné absolútne zrušenie zahraničného dlhu všetkých krajín, tak eh, podľa mňa to je dosť zložitá formulka a ja si myslím, že budeme môcť spolupracovať na príprave textu, ktorý podporia všetky politické skupiny. Ďakujem pekne. Ignacio Corao. Thank you. Bueno, yo quiero agradecer a reladora por el trabajo hecho. Creo que si... Chcel by som poďakovať eh, za túto prácu. Ak by som ja mal robiť túto prácu, tak myslím, že by som pripravil približne rovnaký text. Shodnem sa na poznámkach, pokiaľ ide o obchodovanie so zbraniami v krajinách, ktoré porušujú ľudské práva poukazovanie na porušovanie ľudských práv počas mierových misií, potreba odstranenia verejného dlhu, migračné problémy e, v súvislosti s rozvojovými politikami a to je podľa mňa správny prístup k tejto problematike som veľmi spokojný s obsahom e, tejto správy. Myslím, že je vo všeobecnosti dobre vypracovanie. Ak tam budú nejaké detailiky, tak predložíme pozmeňovacie návrhy, ale považujeme za veľmi dobrý tento návrh. E, ešte chce niekto vystúpiť? Pán Kared O'Brien za SVČ pani Karet a Lasa Mendes, respektive pán Lasa Mendes za komisie. Chcete sa vyjadriť? Nemusíte. E, z pohľadu SVČ chcem len pár slov k našej práci, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv migrantov. To je nevyhnutné z pohľadu našej odozvy na migračnú krízu a my sme rozhodnutí, že budeme eh, naďalej dodržiavať našu povinnosť voči medzinárodnému právu. Tá správa na roky 2015 až 2020, ktorú schválili v júli 2015 ministri zahraničných vecí, eh, ktorá sa vzťahuje do dodržiavania ľudských práv. Tá sa týka mnohých eh, otázok migrácie, vrátanie, zabezpečenia dohôd v oblasti migrácie, spracovávania a programov, tak aby sme zabezpečili zavádzanie projektov na tvorbu kapacít eh, pri imigračných hraničných orgánoch, tak aby dochádzalo k ochrane utečencov a presídlených osôb, vnútorne presídlených osôb, aby sme zabezpečili spravodlivosť a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre migrantov a pre ľudí v pohybe, v tranzite. Na to, aby tie iniciatívy, eh, ktoré sa udiali, aby zareagovali správne na migračnú krízu, došlo k mainstreamovej prioritizácii ľudských práv afrických a európskych lídry, ktorí sa stretli eh, v novembri na samite eh, v Valete, počiarkli dôležitosť dodržiavania ľudských práv migrantov a tie závery, ktoré boli prijaté, eh, obsahujú viacero prvkov vrátane zabezpečenia spravodlivosti, právnej pomoci, ochrany sociálnej, psychologickej pre žiadateľov o azyl, pre migrantov a podporiť krajiny v ich snahe dodržiavať dohovor 95.1 a protokol 19.16 a takisto zvýšiť kapacity príjmu hostiteľských krajín a takisto zlepšiť ďalšie mnohé otázky. My neustále riešime tieto veci v našom dialogu s tretími krajinami, osobitne krajinách, ktorá ovplyvnila súčasná kríza, ale aj e, inde. Je to dialog o ľudských právach, o migrácii, sociálnych právach, e, takisto na výbore pre spravodlivosť, vnútorné slobody, tam sa to rieši a e, v rámci týchto diskusí sa sústredíme hlavne na ženy imigrantky a na zraniteľné skupiny imigrantov, ako sú mi- maloletí bez prievodu. Ďakujem pekne, chcem doplniť čo komis- Mendes. Yes. Thank you. Pani Mendes. Aj napriek tomu, že môj materinský jazyk je španielčina, e, odpoviem po anglicky, pretože text je tak napísaný. Ja pracujem na DEVKO a som naozaj veľmi rada, že môžem e, pracovať na tejto téme za posledné roky. Jediné, čo môžem povedať, že DEVKO v tejto chvíli pracuje na jednom z veľkých projektov, ktorý, do ktorého sú zapojené aj agentúry OSN pre migráciu. Je tam asi 11,5 milióna globálnych e, občianských aktivít, ktoré sa sústredujú na podporu a ochranu práv zraniteľných osôb, takže migrantov a osôb, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi ja osobne v rámci DEVKO som tou osobou, ktorá sa zaoberá európskym nástrojom pre demokraciu a ľudské práva. A v roku 2015 sme spustili výzvu na predkladanie ponúk smerom k podpore migrantov, vrátane žiadateľov o azyl v tretich krajinách, vnútorne presídlené osoby, vnútorne presídlených osôb a osôb bez štátnej príslušnosti od septembra minulého roku asi 150 ponúk alebo návrhov prišlo a v tejto chvíli e, prebieha posúdenie týchto návrhov alebo ponúk za účelom zvolenia toho najvhodnejšieho, najlepšieho projektu, projektu, ktorý najlepšie to zadanie naplní do mája predpokladáme výsledky, viac menej, a, a potom to budeme kontrahovať vo výške 5 miliónov eur e, pre toho víťaza, ktorý pokrie túto tému v rámci ročného, výročného akčného plánu na rok 2016 bude mať osobitný zreteľ aj na podporu práv migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl v tretich krajinách. Takže budeme v tom pokračovať. Spojíme to. A aby som to uzavrela, takisto aj v rámci nášho multiačného programu na obdobie 2016-2017 v rámci toho zaceleného projektu chceme podporiť aj úrad Vysokého komisára pre utečencov, aby sme zabezpečili ochranu detí, migrantov a v tých detenčných centrách predbežnej sume vo výške 1,2 milióna eur. Čiže nadalej budeme podporovať túto správu a budeme sa snažiť na tom, na tom participovať a odpovedať na tie problémy, ktoré budú vznikať. Ešte niečo, lebo jeden bod nám zostáva. Eh, Poprvé by som chcela poďakovať za všetky vystúpenia, príspevky Tiež som si istá, že keď zdieľame základné obavy, tak sme schopní sa dohodnúť. Ostáva pred nami veľa práce. Pozmeňovacie návrhy, pripomienky umožnia rozšíriť, konkretizovať tento text. Sú určité otázky, ktoré sú zásadné, ale nemôžeme upadnúť do pasce toho, že budeme neustále oddelovať migrantov od utečencov utečenci majú ochranu v zmysle ženevskej dohovoru, alebo aspoň mali, lebo neviem, v akej situácii sa tento dohovor nachádza. Ale to neznamená, že by migranti nemali tiež práva, že by sa nemali ich ľudské práva rešpektovať. Po druhé, tiež si myslím, že by sme nemali sa venovať otázke migrujúcich v tretich krajinách bez toho, že by sme si uvedomili, kam migrujú. A tiež sa nemôže spochybňovať to, že v súčasnosti sa v EÚ práva migrujúcich porušujú, bola som v takých táboroch, kde boli postihovaní ľudia, ktorí nespáchali žiadny zločin, jedine to, že boli chápaní ako nelegálni. Alebo tam sa použili postupy e, vyhosťovania do Turecka, alebo použili sa psy v takýchto táboroch alebo sa od ľudí vyžaduje, aby predložili dokumentáciu na základe farby ich pleti. Ale to znamená, nemôžeme spochybňovať to, že v EÚ sa porušujú práva migrujúcich. Samozrejme, môžeme diskutovať o tom, či to má figurovať v tomto stanovisku. Ja si myslím, že áno, rovnako ako verejný dlh treba určite niektoré veci rozšíriť a to, že budú pozmeňovacie návrhy k obchodovaniu s ľudskými bytostiami, to je tiež kľúčová vec, ktorá tam musí byť. A tiež si myslím, že je priame prepojenie medzi obchodnými dohodami a úlohami nadnárodných spoločností v tretích krajinách, e, ktoré súvisia s príčinami migrácie a žiaľ. To je tiež jedna z úloh, ktorú zohrávame teda, ako hovorím, pred nami je veľa času na diskusiu a výmenu názorov, aby sme spolupracovali a dopracovali sa k finálnemu textu. Ďakujem pekne. Lehota na pozmeňujúce návrhy e, vyprší 29. marca a potom e, následne budeme hlasovať. E, teraz prejdeme k bodu 20. Už vidím, že prišiel kolega Sebdans. Ide o správu o vytvorení spoločného zoznamu EÚ, zoznamu bezpečných krajín pôvodu v súvislosti s otázkou utečencov a s otázkou návratu neúspešných žiadateľov o azyl do krajiny pôvodu. Komisia, teda viacero členských štátov už má svoje vlastné zoznamy bezpečných krajín pôvodu a komisia predložila legislatívny návrh o zriadení spoločného európskeho zoznamu. Zahrňa tento zoznam 6 západobalkánskych krajín a Turecko. Nemusím uh, vám zrejme hovoriť, e, aké kontroverzné sú tieto návrhy. Dávam hneď slovo kolegovi Sebovi, aby nám to priblížil. Ďakujem. E, je dôležité zúrazniť, že to je nielen kontroverzná téma, ale tiež téma, ktorá sa prejednáva na rôznych úrovniach, e, na rôznych grémiách vo výbore pre rozvoj. Máme opodstatnený dôvod k zaujatiu veľmi jednoznačného stanoviska. Ja by som formulovala stanovisko v výboru tak, že chápeme potrebu mm, venovať sa spoločnému prístupu k otázkam azylu vo všetkých členských štátoch, ale máme veľké výhrady k metódam, ktorú komisia použi- ktoré komisia používa pri vytváraní tohto zoznamu bezpečných krajín pôvodu. A Vzhľadom na to by bolo podľa nás rozumnejšie vydať čiastočný mandát, teda udeliť čiastočný mandát parlamentu k tomuto zoznamu. Chcel by som vysvetliť v krátkosti prečo, ak dovolíte. E, je tam minimálne 6 západobalkánskych krajín, vrátanie Albánska, bývalej Juhoslovenskej republiky, e, Macedónsko, e, Čierna hora, Srbsko a dve možné kandidátske krajiny Bosna, Hercegovina a Kosovo ako aj Turecko, o ktorom sme toho počuli dosť veľa v posledných dňoch. E, ďalej, e, čo sa týka hodnotenia komisie, prečo zahrnula tieto e, vymenované krajiny na tento zoznam dôvody nie sú dostatočné. Chápeme, že tento návrh má za cieľ istú harmonizáciu, ale tiež E, sa uviedlo, že tento zoznam by sa mal schváliť a potom následne revidovať. Výbor Libe formálne požiadal o expertné stanovisko od dvoch agentúr, agentúry pre základné práva FRA a od Európskeho úradu pre podpor azylu EASO. Tieto analýzy sa očakávajú v máji. Myslím, že parlament by mal vypočuť stanovisko týchto dvoch agentúr predtým, než zaujme stanovisko, než sa vypracuje definitívny zoznam. Mm, podľa môjho názoru musíme veľmi pozorne zvážiť nielen to, kto by mal byť, e, ktoré krajiny by mali byť na tomto zozname, ale tiež, e, čo presne zahrňa pojem bezpečná krajina pôvodu. A teda pre koho je takáto krajina bezpečná alebo považovaná za bezpečnú. Teda nemôžeme sa venovať len procesu efektívneho spracovania žiadosti o azyl, ale komisia si musí uvedomiť, e, že ak označí krajinu za bezpečnú, môže to mať vplyv na tie najzraniteľnejšie skupiny a to neprimerený dopad. A to má zase dopad na zásadu nenavracenia, e, teda ak krajina je možno do veľkej viery e, bezpečná pre veľkú väčšinu ľudí, e, pre zraniteľné menšiny, či už pôjde o deti, e, príslušníkov komunity LGBTI, kresťanov a rôzne iné menšiny, možno pre takýchto sa nepovažuje daná krajina za bezpečnú. A, a práve to je problém s týmto zoznamom bezpečných krajín pôvodu. Uh, Tiež máme isté výhrady súvisiace s vysvetľujúcim memorandom, kde sa uvádza, že sa bude uprednostňovať tretia krajina, odkiaľ pochádza e, veľký počet žiadateľov o medzinárodnú ochranu, konkrétne Bangladeš a Senegal. Sa tomu uvádza ako príklad. Tieto krajiny sú významným príjemcom humanitárnej pomoci EÚ a tiež e, pomoci na rozvoj a ak označíme tieto krajiny za bezpečné krajiny pôvodu, podkopalo by to podľa mňa ciele, ktoré chceme dosiahnuť našou rozvojovou pomocou. Ešte by som chcel zvorazniť, že musíme veľmi pozorne preskúmať, ako sa komisia pustila do toho procesu označovania krajín za bezpečné krajiny pôvodu v tomto návrhu by mali byť aj plány širších konzultácií vrátanie zastupcov občianskej spoločnosti, aby sa vyhodnotili dopady eh, na skutočnú realitu a tiež eh, nakoľko dochádza k porušovaniu základných práv a slobod v týchto krajinách mm, podľa eh, príslušných aktov o základných právach a vrátane Európskeho dohovoru o ľudských právach. Toto komisia zatiaľ nesplnila. Preto chcem vyzvať kolegov, aby Um, pri predkladaní svojich pozmeňujúcich návrhov pamätali aj na tieto uh, konkrétne aspekty. Myslím, že by sme mali dodržať pôvodný mandát. Um, ten sa prejednáva najmä vo výbore LIBE. Nemali by sme sa vyjadrovať ku konkrétnym krajinám, ku konkrétnemu zoznamu krajín, kým nepochopíme, aký je skutočný zámer a výsledky tohto návrhu a zoznamu a tiež, kým nebudeme mať dispozícii stanoviska tých dvoch odborných agentúr, ku ktorým som sa už vyjadril. Teda, Seb, hovoríš, že výbor Líbe e, sa venuje len otázka, či vôbec by mal vzniknúť alebo nemal vzniknúť zoznam a nevenuje sa konkrétnym krajinám, ktoré by tam mali alebo nemalo byť uvedené. Uh, nie je mi to celkom jasné, pretože som eh, sa dopočula, že lehota v gestorskom výbore eh, je dosť krátka. Vieš, aký je časový plán vo výbore Libe? Ak sa nemýlim, hlasovať sa bude až po tom, čo budú mať dispozícii toto expertné stanovisko v máji. Dobre, eh, to sú trošku iné informácie, než informácie, ktoré som dostala ja. Možno si to budeme musieť overiť Uvidíme. Overíme si to ešte. Kto sa chce vyjadriť? Pán Benta a Marina Albiol. Bogdan. Oczywiście chcę podziękować panu koledze Densowi za przygotowanie opinii. Chcel by som sa najskôr poďakovať správodajcovi za jeho stanovisko. Ja ako tenivý správodajca za skupinu EPP do veľkej miery súhlasím s jeho pozorňovacím návrhom. Myslím si, že Ehm, by sa mal rozvinúť pojem bezpečnej krajiny pôvodu. Mali by sme analyzovať tiež metódy a tiež podporovať eh, možnosť vrátenia eh, žiadateľa, ak žiadosť o azyl nie je opostatnená. Isté, že v opodstatnených prípadoch sa žiadosť eh, musí spracovať, ale v niektorých prípadoch sa takáto žiadosť nedá považovať e, za nárokovateľnú a preto mm, by sme mali e, postupovať spravodlivo, vychádzajúc e, z zásady non refoulement a tiež by sme mali rozdeliť bremeno medzi členské štáty, ktoré sú najbližšie vonkajším hraniciam EÚ. vysielanie osôb e, do zadržiavacích centier by malo byť ponechané rozhodnutiu súdu. E, ja som sa zúčastnil viacerých návštev táborov zadržiavacích centier v členských štátoch. Vieme, že sú aj e, isté nedostatky, ktoré nie sú v, v súlade s európskou legislatívou a tie by sa mali napraviť akékoľvek opatrenia by mali ísť ruka v ruke s našou rozvojovou politikou a tiež by mali eh, byť na prospech krajinám, ktorých sa to týka. Petro Silva. Ďakujem pekne. Rýchly komentár. Toto je veľmi dôležitá otázka. Ako už bolo povedané, nemôžeme naozaj zatiaľ vyhodnotiť zoznam tzv. bezpečných krajín a skôr ako diskutovať o postupe, by sme mali skôr diskutovať o mechanizme, tak ako to bolo navrhnuté. A prvá otázka, ktorú treba položiť, je nasledujúca. Čo znamená zoznam e, bezpečných krajín pôvodu v rámci spoločného postupu udeľovania alebo stiahnutia azylu. Stále sa hovorí o spoločných kritériách alebo hovoríme o nejakých kolektívnych postupoch a procedúrách to, čo povedal e, vysoký vyslanec pre utečencov v, v Európskom parlamente, bolo, že kolektívny postup porušoval medzinárodnú legislatívu, pretože každý žiadateľ o azyl má právo, aby jeho individuálna situácia bola preštudovaná. spravodajca správne hovorí, že istá krajina, ktorá je všeobecne chápaná ako bezpečná, ale nemusí sa takto chápať v určitom konkrétnom kontexte, keď sa pozrieme na osud určitých špecifických menšín alebo keď sa pozrieme na špecifickú situáciu v určitom čase v tejto krajine a to, čo platí pre menšiny, platí aj pre individuálne prípady. Môže dojsť e, k prípadom e, prenasledovania, porušovania ľudských práv, ku ktorým došlo v krajinách, ktoré by boli zadefinované ako bezpečné krajiny. Takže by sme nemali ohrozovať právo držiteľa o azyl a nemali by sme mu brániť mať individuálne vyhodnotenie jeho prípadu. Tu ide o zásadné otázky, ktoré by mali byť aj e, v centre naš, našej pozornosti. A teraz Marina. Ďakujem. Veľmi stručne, aby som jasne zadefinovala stanovisko GUE a v tomto zmysle predložíme aj pozmeňovacie návrhy. Nepochybujeme vôbec o tom, ktoré krajiny by mali alebo nemali byť v tomto zozname. A nepochybujeme o tom, či Turecko, Albánsko firom sú alebo nie sú bezpečné krajiny. Sme si istí, že nie sú. Sme si istí, že tam nie sú záruky rešpektovania ľudských práv a nehovorím to len e, v našom mene, hovoria to medzinárodné organizácie, ktoré monitorujú plnenie ľudských práv Takže nejde o to, ktorá krajina by mala na tom zozname byť, ale o tom, že my sme jednoznačne proti takémuto zoznamu bezpečných krajín, pretože toto je ďalší prvok na externalizáciu našich hraníc, aby sme nesplňali našu medzinárodnú povinnosť, aby sme poverovali iných, aby sa starali o migrantov a utečencov a aby oni splnili naše záväzky, ktoré vyplývajú pre nás z medzinárodných dohovorov. Takže my takýto zoznam nechceme. Je to prvok, ktorý by podporil politiku kontroly hraníc, deportácií a porušovania ľudských práv a preto predložíme v tomto zmysle pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne. Komisia. Pani Šaflin z DG Home. Vzhľadom na pokročilý čas vás sem požiadať, aby ste hovorili stručne. Rada by som skončila na čas. Reagujete teda len na tie e, najpostatnejšie poznámky. Predložili sme návrh v septembri a jedným z hlavných návrhov je umožniť ľahké spracúvanie žiadosti o azyl aj v prípade odhalenia neopodstatnených žiadostí, aby sa členské štáty mohli e, postaviť e, kladne najmä k osobám, ktoré skutočne potrebujú ochranu. Tento koncept vôbec nie je zadefinovaný e, v návrhu komisie samotnom. Je to koncept, ktorý už existuje. Aj Európsky parlament už tento koncept schválil v smernici, ktorá už existuje. My tento koncept nejako nemeníme, nemeníme ani jeho definíciu, ani to, na základe akých kritérií je krajina označená za krajinu, bezpečnú krajinu pôvodu. Tento koncept sa vzťahuje e, na konkrétne preskúmanie, konkrétne žiadosti o azyl. Toto nejako nemeníme, len vychádzame z tohto konceptu, ktorý už je uvedený v smernici a členský štát e, sa posúva teda posúva sa teda právomoc z úrovne členského štátu na európsku úroveň. Teraz totiž každý jeden členský štát e, si vytvára svoj vlastný zoznam bezpečných krajín pôvodu a sú isté, že veľké rozdielnosti medzi členskými štátmi v tomto ponímaní otázky, ktoré ste spomenuli, eh, čo sa týka konkrétnych krajín, ktoré sa ocitli na tomto zozname, tak ako ich navrhla komisia. Komisia zadomnieva, že tieto krajiny splňajú eh, podmienky, ktoré eh, stanovuje smernica na to, aby boli označené za bezpečné krajiny pôvodu. To si samozrejme vyžaduje, aby boli konzistentne považované za bezpečné. Ako ste spomenuli, zahrnuli sme do tohto zoznamu 5 krajín, ktoré boli označené za kandidátske krajiny a tie musia plniť e, kodanské kritéria, ktoré sú relevantné pri hodnotení toho, či daná krajina je bezpečnou krajinou pôvodu. Hm, ďalej, Bosna a Hercegovina a Kosovo sú tiež e, zahrnuté na zoznam viacročlenských členských štátov. Označilo tieto dve krajiny ako bezpečné krajiny pôvodu na svojom národnom zozname a existuje nízka miera uznávania nároku na azyl od žiadateľov v roku 2014 iba 4,6 pre Bosnu Hercegovinu a 6 pre Kosovo. Napríklad bola miera úspešnosti takýchto žiadostí o azyl. Podelili sme sa e, o metódy aj so spravodajkyňou Sylvie Guillaume a vyzvali sme inštitúcie, aby e, sami za seba vyhodnotili, či považujú dané krajiny, ktoré komisia navrhuje, aby boli zaradené na zoznam bezpečných krajín pôvodu, či ich považuje za bezpečné a e, komisia bude zohľadňovať tieto hodnotenie ostatných inštitúcií. Boli zaslané listy z Európskeho parlamentu e, agentúre pre základné práva a tiež EASO Rada má tiež v pláne venovať sa e, tejto téme a chce osloviť v tomto smere EASO. Toľko teda k označovaniu krajín za bezpečné krajiny pôvodu. Ďalej, e, čo sa týka uplatňovania tohto konceptu v praxi, ani tu nejako nemeníme e, postup, ktorý stanovuje už samotná smernica ak krajina je na zozname bezpečných krajín pôvodu, neznamená to, že členský štát nemôže individuálne vyhodnotiť každú jednu žiadosť o azyl e, každého jedného individuálneho žiadateľa z takéto krajiny. Toto e, nejako komisia nevylučuje a nebolo by to ani v rozpore s platnou smernicou. Koncept e, stanovuje, že krajina sa považuje za konzistentne a všeobecne za bezpečnú a ďalej je tu možnosť, aby ak krajina pre daného žiadateľa nie je v jeho situácii dostatočne bezpečnou, aj takáto možnosť existuje. Komisia vo svojom návrhu hovorí, že členský štát pri vyhodnocovaní konkrétnej situácie daného žiadateľa, ak je daná osoba príslušníkom zraniteľnej skupiny, môže situáciu členský štát vyhodnotiť inak. Na toto ste poukazovali viacerí, my sme to formulovali dosť všeobecne. Bude teda možnosť upresniť to v texte. a Komisia to formulovala dosť všeobecne. E, Uvedli sme len, že by sa mala venovať zvyšná pozornosť zraniteľným skupinám. Ďalej. A ešte posledné vyjadrenie k vzťahom e, medzi touto problematikou a problematikou rozvojovej pomoci. Musím zdôrazniť, že azylová politika je oblasťou samou o sebe. Nemali by sme využívať azylovú politiku, spoločný azylový systém EÚ e, na účely rozvojovej pomoci. E, nebolo to vytvorené s týmto cieľom. Ide o režim, ktorý je postavený na ľudských právach a je k dispozícii ľuďom, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Nemali by sme e, využívať tento systém na poskytovanie alebo neodmietnutie ochrany ľuďom, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu. Takýto je výsledok azylového konania, totiž eh, ak je žiadosť zamietnutá, znamená to, že teda môže to znamenať, že daná osoba nemá nárok na medzinárodnú ochranu alebo že daná krajina nemá právomoc a povinnosť preskúmať jeho žiadosť my sa však nedomnie, nedomnievame, že by sa to malo využívať ako nástroj do rozvojovej spolupráce. Ďakujeme. Máme ešte dve minúty. SEP, naozaj veľmi stručne. Ďakujem. Cením si vyjadrenia kolegov aj zastupkyne komisie. Čo sa týka logistiky, údajne 30. mája je dátum, kedy výbor LIBE eh, sa bude venovať eh, skúmaniu pozmeňovacích návrhov teda časový plán je naozaj dosť štedrý a držia sa svojho pôvodného um, zámeru neunahliť sa. Chcel by som zareagovať eh, na niektoré vyjadrenia aj eh, komisie. Chcem oceniť eh, to, že je tu možnosť, aby členské štáty pristupovali individuálne k konkrétnym žiadostiam a že zoznam nebude určujúcim faktorom, ale isté, že bude to relevantný faktor, ktorého sa členské štáty budú držať odlišnej miere. Keď hovoríme o harmonizácii v celej EÚ, e, viacero členských štátov nemá e, zoznam bezpečných krajín pôvodu, teda v skutočnosti zovšeobecňujeme koncept, ktorý sa uplatňuje v niektorých členských štátoch a uplatňujeme ho na celú EÚ. Podľa mňa je tu ešte veľa nezodpovedaných otázok, čo to presne bude znamenať e, v konkrétnych prípadoch, ako napríklad nielen menšinové skupiny, ale jednotlivci, ktorí z rôznych dôvodov majú iný štatút než väčšinové obyvateľstvo. Mm, plne súhlasím s tým, že spoločný azylový systém sa nesmie využívať ako nástroj na presadzovanie iných politických cieľov, ale máme tu obavy, že táto správa sa e, e, využíva na instrumentalizáciu rokovaní s niektorými krajinami, napríklad sami, ktorý prebehol o vzťahu s Tureckom, e, vznikol dojem, že tento zoznam sa využíva ako nástroj v týchto rokovaniach a to už samo o sebe by bolo v rozpore s princípmi spoločného azylového systému. Tieto otázky zatiaľ neboli definitívne zodpovedané, ale bude si to vyžadovať veľmi podrobnú analýzu skutočného cieľa takéhoto zoznamu. Ja si nemyslím, že argument harmonizácie je dostatočný vzhľadom na to, že máme mnoho členských štátov, ktoré nemajú e, svoj zoznam bezpečných krajín pôvodu. Ja som sa vyjadril, vyjadrili sa aj niektorí ďalší kolegovia tu prítomní. Budem sa teraz tešiť e, na pozmeňovacie návrhy kolegov. Uvidíme, či e, nájdeme spoločnú cestu. Ďalej. Ďakujeme pekne. E, navrhuje sa lehota na pozmeňovacie návrhy na 5. apríla v tejto chvíli na poludne a potom je naplánované hlasovanie 20. apríla, ale môže sa to zmeniť sa bude nás musieť informovať. Stanovili sme lehotu na 5. apríla a ak sa to môže posunúť do budúcna, môže informovať sekretariát a zmeníme to. Musíme totiž podľa mňa mať informácie predtým, než e, definitívne vypracujeme naše stanovisko. Ďakujem pekne. Týmto sa dostávam k bodu 24. Žiadne otázky neboli predložené. Hodne otázok. E, ďalej 25. E, bod rôzne. Nemáme žiadne podnety k bodu rôzne. Ďalšia schôdza. Oznamujem, že v sále 5G2 prebehne schôdza koordinátorov zajtra od 15. do 16. 20. a 20. apríla prebehne ďalšia riadna schôdza nášho výboru. E, ďakujem pekne všetkým, pani predsednička Láskova ďakujem tlmočníkom. Dovidenia.